So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch die Plätze einzunehmen. Wir haben ja ein bisschen... Kolleginnen, Kolegyne, kolegovia, na dnešné povede máme trochu zmenený program. Začíname 15.45 a začneme hneď s hlasovaním. Začneme hneď s hlasovaním, no a potom eh, správa Vulmet hneď po hlasovaniach. No a o 17.30 až 18.30 príde komisár Tajany a povie niečo o klimatizácii v autách a tekutine do klimatizácie. No a potom sa budeme zaoberať správou Bartoloci, kolega, ktorý sedí tu vpredu. A to v batériách. Dobre, takže navrhujem, aby sme hneď začali. Prosím, vyťahnite si hlasovacie kartečky. No a pripravte sa, pretože nás čaká dlhé hlasovanie. Začíname s právou Jotov. No a prvý kompromis, kompromis číslo 2. O tom hlasujeme, takže prosím, kto je za, kto je proti, zdržali sa. No a tým je to prijaté. Môžeme preskočiť na kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržali sa a tým to bolo prijaté. Potom kompromis 9 za proti zdržali sa, takže to bolo prijaté. Teraz 12, 14, 15 a 16, kto je za? Proti, zdržali sa a týmto bolo prijaté. Potom prejdeme ku kompromisu 3, kto je za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté. 17, o tom treba hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, takže o 17. budeme hlasovať elektronicky, hlasovanie je otvorené.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 Alebo si presadnite, prosím vás. Teraz unblock 47-48, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 4. Teda 5. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Bolo to prijaté. Teraz 24 za. Proti? Zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže o 24 budeme hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Takže to bolo jasne prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Pani Grosted. Prepačte, ale teraz to zase nefunguje mne. Myslím, že to je v celom tomto rade. Frau Kollegin Rostet, Sie technicians... Kolegyňa, technici už sú na ceste. Hm? Die machine is aus. The machine is not, not working now. We have now... Dobre, takže nefunguje ten prístroj. Chcete, aby sme zopakovali posledné hlasovanie? Áno, dobre. Takže budeme opätovne hlasovať a o pozmeňujúcom návrhu 24 v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Tým je to prijaté. Teraz záverečné hlasovanie v elektronickej podobe o tomto návrhu. Opätovne elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. jeden hlasov za, nikto proti, jeden sa zdržal, bolo to prijaté. Gratulujeme spravodajcovi, avšak ešte nie sme na konci. Teraz musíme hlasovať ešte o návrhu legislatívneho uznesenia. Celku opäť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Dúfam, že všetci hlasovali. Hlasovanie je ukončené. To bolo tiež prijaté. A teraz dostane slovo spravodajca, pretože máme nové pravidlo 70. Nech sa páči. Ďakujem, predseda. Je to veľký úspech pre všetkých, pretože táto otázka ešte z roku 2006 alebo skôr bola veľmi kontroverzná, bolo to problematické, dlho sa o tom viedli diskusie. Na záver by som chcel poďakovať skutočne srdečne poďakovať Karlovi Šliterovi, pani Kukovič, Danovi Jorgensenovi, pánovi Maštalkovi, Chrisovi Davisovi, e, všetkým e, poradcom z politických skupín, všetkým, pretože toto je úspech pre celý Európsky parlament, pretože tu sú skombinované sociálne otázky, ekologické otázky, technické aj politické. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem za vašu prácu, pretože Vždy musí to niekto viesť ako kapitán, to je spravodajca. Teraz sa ešte raz pýtam, chcete hlasovať o mandáte? Na to potrebujeme kvalifikovanú e, väčšinu. 35 hlasov na to, aby sa otvorili rokovania s radou. Chcete o tom hlasovať? Vidím, že áno. Takže budeme hlasovať. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No a, ale lepšie to už ani dopadnúť nemohlo. Srdečne gratulujem, pán Panajotov. Želám vám množstvo úspechov pri rokovaniach. Ja budem teda pritom. Takže budeme mať tu čest častejšie. Prechádzame k ďalšiemu hlasovaniu. A to je správa rozbach. A hneď začneme jednotkou za. Proti. Zdržali sa prijatí. 25 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 26 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme pozmúcu na 4. Prvá časť za proti, zdržali sa prijatá. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatý Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatý 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 8. Oddelené hlasovanie. Máme prvá časť za, proti, zdrali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa. Takže o druhej časti, alebo druhú časť si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. O druhej časti hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A veľkou väčšinou to bolo prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa prijaté 10 za, proti, zdržali sa prijatí 28 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, ale to si overíme. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 29 za, proti zdržali sa prijatí 30 za, proti zdržali sa prijatí 31 za, proti zdržali sa prijatí 11 za, proti zdržali sa prijatí 32 je bezpredmetný, 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 36. Prijatí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za,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 teraz prechádzame na 46 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. kto je za? Proti, zdržali sa, prijatí. 47 za. Proti, zdržali sa. To nie je celkom jasné, takže to skontrolujeme elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Dobre, 36 za, 24 proti. Bolo to prijaté. Margareta Auken? Nie. Ja ešte robím tak reflexne, reflexívne. 48 za, proti, zdržali sa prijaté, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za proti, zdržali sa prijatí 50 za, proti, zdržali sa prijatí 15 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz eh, na ustanovenia 2 za, proti, zdržali sa prijatí 16 za, proti, zdržali sa prijatí 17 za, proti, zdržali sa. To nie bolo jasné úplne, takže to skontrolujeme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 Hlasovanie je ukončené. Gratulujeme Ani Rozbach. 58 hlasov za, 1 hlas proti. Veľkou väčšinou to bolo prijaté. Teraz prejdeme k ďalšej správe. Anny Rozbach, regionálnej politike. Týka sa to priemyselných regiónov v Európskej únii. Jedna za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dva za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tri za, proti, zdržali sa prijatí. 4 je bezpredmetný alebo nie. Dobre, ešte keď musíme hlasovať za proti, zdržali sa, to nebolo celkom jasné, takže štvorku si skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. <clears throat> Hlasovanie ukončené. Bolo to jasne prijaté 5 za, proti, zdržali sa prijatí 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté 11 za, proti, zdržali sa prijatí 12 za, proti. To si skontrolujeme, 12 si skontrolujeme elektronicky, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, bolo to jasne prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 13 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, to bolo zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, prijatá. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti,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 proti, zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Teraz elektronické záverečné hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie, alebo hlasovali všetci, teda hlasovanie ukončené. No, gratulujeme Anne Rozbach. Väčšiu podporu už to ani nemohlo mať. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za disciplinovanú prácu. No a všetci sa môžu zúčastniť diskusie o klinickom skúšaní liekov a keď tu nastane trochu kľútostné slovo kolegyňa Vilmot, Mám 75 minút, takže ako prvá dostáva slovo spravodajkyňa, ale chcel by som vás požiadať ja o, o pokoj, aby pani Vilvod mohla predložiť svoju správu a predstaviť nám ju teda. Ich glaube, wir können jetzt starten. Glenis... Môžeme začať. Glenis Vilmot má teraz slovo. Nech sa páči thanks very much, e, Ďakujem, Matias. A ďakujem kolegom, ktorí ukázali veľký záujem o tú, tento, túto legislatívu. E, táto revízia je veľmi dôležitá, aby e, sme skutočne potvrdili svoje popredné miesto vo výskume a treba sa vyhnúť zbytočným oneskoreniam v dôsledku byrokracie a malej transparentnosti. Mali, dostali sme 700 pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, takže ja sa zameriam len na tie kľúčové oblasti. Niektoré z tých závrhov sú veľmi dobré a mm, predstavujú možnosť pre kompromis medzi politickými skupinami. Ehm, ja sa vo svojej e, správe venujem aj otázkam, ktoré rieši etický výbor Vážené dámy, možno, že by ste tam vzadu mohli prestať diskutovať. Buď teda počúvate pani spravodajkyňu, alebo chodite sa porozprávať von. Ďakujem. Ako som mm, povedala, tak veľa ľudí zaujíma aj rola etického výboru. Aj, o tom, e, aj tomu sa vo svojej správe venujem a myslím, že k tomu máme dobré stanovisko definované. Treba však zabezpečiť e, rovnováhu, aby to nebolo príliš preskriptívne aj pokiaľ teda ide o tie etické výbory. Veľa kolegov e, predložilo pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o časové lehoty pre klinické skúšania. A prečo to robia? E, samozrejme, my by sme mali podporiť navrhované e, lehoty, ktoré navrhuje komisia. A ak teda vychádzajú zo svedčených postupov v Európskej únii a predstavitelia, zastupcovia výskumnej sféry to podporujú, Dlhé, zbytočne dlhé prieťahy samozrejme predražujú výskum a takisto aj pacienti musia podstatne dlhšie čakať na lepšiu a dokonalejšiu liečbu. My teda chceme, ja viem, že chcem e, predložiť tieto časové lehoty. Je dôležité, aby mal parlament dobrú vyjednávaciu pozíciu, aby sme dosiahli na konci diskusie nejaký rozumný kompromis. Potom definícia um, tých um, E, skúšaní e, s nízkou mierou intervencie. Je veľmi dôležité, aby sme umožnili takisto aj používanie autorizovaných liekov e, teda mimo, mimo, mimo toho, o, tej, o tých oblastí, pre ktoré boli schválené. Niektoré liečby sa totiž už používajú štandardne veľa rokov. Napríklad veľa detských e, prípadov e, rakoviny e, sa lieči v podstate liekmi pre učených, pre dospelých a schválených pre dospelých. A v podstate väčšina takýchto detských prípadov rakoviny sa teda lieči týmto spôsobom. Prosím vás teda, majte otvorenú myseľ aj v tejto oblasti E, potom systém e, vnútroštátneho, e, vnútroštátnej kompenzácie, to je ďalšia téma. Niekedy tie náklady môžu byť skutočne astronomické, najmä pokiaľ ide o výskumy, ktoré sa týkajú vzácných ochorení. A treba teda myslieť aj na e, kompenzáciu takýchto nákladov. Mm, napríklad dobrým príkladom toho je e, Dánsko a ďalšie členské štáty. Potom transparentnosť, tu sú rôzne názory, budem o tom diskutovať s tieňovými spravodajcami. Predstaviteľia priemyslu si kladú otázky súvisiace s konkurenciou a e, byrokratickou záťažou. Chcem povedať jasne, že parlament musí mať jasný postoj k vyššej e, transparentnosti. Transparentnosť, e, nedostatočná transparentnosť totiž znižuje dôveru verejnosti vo výsledky klinických e, skúšaní <clears throat> Niektoré úspešné e, klinické skúšania sa zasa nedočkajú publikovania svojich e, výsledkov, takže niektoré skúšania sa robia opakovane, kým sa tieto vedomosti vlastne dostanú e, medzi odbornú verejnosť. A niekedy to potom vedie k určitým predpojatým postojom a samozrejme to ovplyvňuje aj dôveru verejnosti v rieky. Všetky tieto kľúčové otázky chcem ďalej diskutovať a samozrejme aj v úzkej spolupráci s tieňovými spravodajcami. Ďakujem vám. Dobre, takže začneme diskutovať. Najskôr to budú tieňoví spravodajcovia. Pani Parvanová, A potom mám na programe rečníkov pani Grosset, McEwen, Lise a tak ďalej. Kukovič, dann Hibner, Rossi und Rosbach. Mm, Zabudol som na niekoho z tých, čo som čítal. Pani Rozbach musí dneska prevziať všetko za celú politickú skupinu, takže ja by som povedala, že za ECR vždy hneď ako prvá a na rozpach. Dobre, Hm, zdá sa vám, že som niekoho nevymenovala, kto chce uh, hovoriť. Pokiaľ ste všetci spokojní, ukončím zoznam a tieňoví ja budem mať po 4 minúty. No a potom ostatní uvidíme asi po 2 minúty, podľa toho, ako budeme vyzerať. Pán Juven, nech sa páči. Ďakujem, pán um, predsedajúci, za 4 minúty. Je to veľmi dobrý text, e, ktorý bol vypracovaný na základe návrhu komisie. Aj tá správa je vnikajúco vypracovaná, to môžeme byť veľmi šťastní, myslím si. Európska komisia mala, e, postulovala následujúci princíp, E, že tá architektúra, ktorá už existuje, by sa nemala meniť od základu, ale tie jednotlivé krajiny, ktoré, e, tie jednotlivé pravidlá, pardon, ktoré nie sú už správne alebo sa zastarali, tak tie sa zmeniť musia. To znamená, že my nechceme vlastne rušiť základy, ale chceme len uh, vyriešiť škody alebo nezrovnalosti, ktoré sú tu. To je tá minimálna intervencia napríklad, e, toto je téma, ktorá nám nehovorí nejako veľmi veľa. To znamená, že môžete niekoho zabiť aj s nízkou intervenciou. Napríklad, že mu dáte že mu dáte e, nejakú injekciu, ktorú, e, na ktorú je alergický napríklad. Takže toľko um, Európsky parlament toto chce takisto objasniť a treba povedať, že etické výbory členských štátov robia rôzne pravidlá a majú rôzne závery, takže tu musíme takisto vplývať na členské štáty, ale zároveň im ponechať určitý manevrovací priestor, aby etické komisie mohli robiť svoju prácu a plniť svoju úlohu. Takže máme tiež nejaké ochranné komisie, ktoré musia chrániť um, mimoriadné vrstvy obyvateľstva a musím povedať, že aj členské štáty, uh, pre všetkým, čo sa týka uh, tých osob, ktoré majú byť osobitne chránené. Toto je veľmi dôležité. Nuž a teraz k otázke reklamy respektíve zverejňovania. Zverejňovanie musí byť musí byť povinné. Určite, údaje, určite sa nebudú zverejňovať, ale na druhej strane je treba zohľadniť aj lobistickú prácu a uh, nie, tí, ktorí sami využívajú. A potom sú samozrejme osoby alebo inštitúcie, ktoré využívajú takéto zverejnené údaje, pretože si nechcú sami robiť rešenše. To je jedna vec. Druhá vec, takéto zverejnenie však musí byť urobené dvoma formami. Za prvé, pre širokú verejnosť a to for, takou formou, aby verejnosť tomu rozumela, pretože vy viete predsa veľmi dobre, keď e, ľuďom dáte množstvo údajov, potom to nebudú rozumieť Takže musí, byť to, musí to byť tak formou nejakého oznámenia, ktoré bude uspôsobené a sformulované tak, aby tomu široká verejnosti rozumela a potom e, takisto veľmi rozsiahla analýza, e, rozsiahla analýza e, výsledkov takéto štúdie. Potom e, tu by mali byť obsiahnuté takmer, takmer všetky údaje. Napríklad lobistické spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré nikdy neprispievajú, ale e, využívajú a zneužívajú vždy len e, rešeršovaciu a výskumnú prácu iných, tak tu e, musíme nájsť nejakú balans a rovnováhu a musíme sa takisto uh, musíme sa o to postarať, pretože inak sa stane, že uh, veci nebudú chcieť nič zverejňovať. Uh, Eh, pretože nie je to tak, že by sme si mohli, že by sme jednoducho mohli hociaké údaje z hociakých vedeckých prác len tak eh, bez všetkého použiť. Tretí aspekt, áno, komisia hovorí áno, eh, vyzerá to tak, že pokiaľ sa robia štúdie, tak ten ďalší rok sa to už ešte nedá zverejniť. Každý hovorí, že minimálne e, dvoročný rámec by sme mali stanoviť pre e, povinnosť, pre tú, alebo lahodu pre tú povinnosť zverejnenia, pretože um, chceme predsa mať aj nejaké peer review. Má to dve výhody a pomaly budem končiť, že sa budú diskutovať e, tie skúsenosti, ktoré sa nadobudli a nebudú sa zverejňovať hociaké bláznivé údaje, ktoré budú niekde k dispozícii alebo ktorý, ktoré budú diskutovať e, vedci. A za druhé, e, vedecká verejnosť bude mať možnosť zverejnenia, takého chráneného zverejnenia, nemusia mať strach, že sa ich údaje ukradnú. Ďakujem teraz pani kolegyňa Parvanová. Poprosím vás všetkých, aby ste dodržiavali tú štvorminútovú, ten štvorminútový rečnícky čas, ale potom budeme si krátiť iným. Chcem Glenis v prvom rade poďakovať e, za e, prehľad tých e, pozmenujúcich návrhov. Vzhľadom na ich počet jednotlivé skupiny budú musieť spolupracovať pred hlasovaním, aby sme dosiahli kompromis a aby aj ten legislatívny návrh bol zmysluplný a najmä pokiaľ teda ide o, o tie zdravotné aspekty, a mali by sme zachovať tie kľúčové e, ustanovenia tohto textu, aby tie určité princípy boli zachované a aby sme neišli cestou príliš veľkého množstva kozmetických úprav, ktoré by sa ťažko Európskemu parlamentu obhajovali a malo by to nakoniec aj vplyv na kvalitu toho návrhu. A pokiaľ ide o etický výbor, mali by sme tie príslušné ustanovenia vteliť do pozmenujúcich návrhov a princíp by mal byť ten, že žiadne klinické skúšanie nezačne bez vyjadrenia etického výboru na medzinárodnej úrovni. A na druhej strane myslím, že už sme v tento smere urobili e, e, pozitívny e, krok E, ide aj o to, aby sme sa nedostali do rozporu s princípom subsidiarity. V, niekto, v prípade niektorých pozmenujúcich návrhov týkajúcich sa etického výboru treba si teda definovať, čo chceme dosiahnuť e, týmto e, kusom legislatívy a mali by sme mať väčšiu dôveru v tie vnútroštátne etické výbory. Treba brať do úvahy aj špecifické potreby eh, znevýhodnených skupín, pokiaľ ide o klinické skúšania. To je dôležité. Treba však eh, sa vyhnúť príliš veľkému počtu zábezpek, ktoré by niektoré klinické skúšania týkajúce sa takýchto znevýhodnených skupín mohli ohroziť alebo skomplikovať, nevytvárať teda bariéry pri určitých liekoch, keď hovoríme napríklad o ochrane detí a keď teda tieto deti zahrnieme do týchto znevýhodnených skupín, alebo napríklad ľudia s určitými e, handicapmi a mentálne chorí a podobne. E, chcem teda e, upozorniť na potrebu predkladania správ o nežiaducich účinkoch pri liekoch a pri skúšaniach liekov, ktoré už sú registrované, by sa malo požadovať, aby sa predkladali správy príslušným agentúram, e, pokiaľ ide o účinnosť takýchto liekov a pokiaľ ide o transparentnosť, treba sa spýtať, čo chceme dať k dispozícii a na aké účely, kedy také informácie treba a ako zverejňovať. Máme na stole niekoľko možností e, máme tu e, teda e, v podstate tie súhrny výsledkov, e, rôzne správy a takisto údaje o účinnosti a bezpečnosti. Myslím, že by sme mali nájsť určitú rovnováhu, a to aj z hľadiska konkurencie, schopnosti a to aj prostredníctvom nezávislých štúdí. Takže také zhrnutia výsledkov by sa mali publikovať, e, takisto aj správy o klinických štúdiách. Od roku 2010 e, vlastne e, už dostávame k dispozícii takéto údaje na vyžiadanie pri týchto registrovaných liekoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúce, pani Ivans, áno, ďakujem pán predseda. Ako prvé mi dovolte poďakovať sa Glenis za vynikajúcu správu a nakoľko ehm, v veľkej miere e, súhlasím s tým, čo už bolo povedané, chcem sa koncentrovať na jeden aspekt. Ja som objavila, možno, že to je príliš neskoro, že veľmi málo a e, e, musí podstúpiť klinické testy predtým, ako sú povolené mnohé liečivá, ktoré boli e, testované, už boli väčšinou povolené ako liečiva a tu ide vlastne o trhovú výhodu, pretože <clears throat> keď e, e, keď už sú poval, povolené, tak môžu konkurovať s existujúcimi liečivami, ktorým bude dobehol, dobehla lehota, eh, ochrana lehota na patent alebo niečo iné. Takže je potrebné, aby sme si presne stanovili, ako eh, bude prebiehať eh, celá táto testo, celý tento testovací postup, keď ako výsledkom majú byť certifikáty alebo povolenia. Ale samozrejme potom liečivá, ktoré už sú povolené. Niekedy máme príliš málo výsledkov, možno máme málo lekárov, ktorí to testovali, máme málo pozitívnych výsledkov, možno, že E, môžu byť mnoho, mnoho ďalších aspektov, ktoré treba zohľadniť. E, boli tu mnohé škandály, výsledky potom neboli zverejnené. Samozrejme, môže sa to takto robiť, ale e, boli, je tu priemysel, ktorý mal veľký škandál a to bola firma Roche a to, že tie testy, ktoré, ktoré uh, oni vykonali, konali eh, na tých osobách, tak mohli zobrať paracetamol miesto Tamiflu napríklad. A miliardy eur sa vydali na um, eh, prasačiu chrypku, na vtáčiu chrypku a tak ďalej. Takže predstavte si, eh, keby boli museli tieto výsledky štúdií transparentne predložiť, mohli sme týmto škandálom zabrániť. Takže keď sa vydáva skutočne tak, tak veľa peňazí, môže pod, sa potom stať, pretože sa e, nechránia ľudské životy a ne, nemôže, nemôžeme zachráňovať ľudské životy, lebo potom tie peniaze niekde chýbajú. Takže vieme, že ten priemysel predsa len klame. Musíme však dbať na to, aby tie správy, ktoré nám predkladajú a výsledky, ktoré nám predkladajú, boli e, správne. Samozrejme, nemôžeme všetko všetkému zamedziť. Tu nemáme žiadne garancie, ale práve preto by sme sa mali pokúsiť o to, aby e, boli predkladané e, správy z klinických štúdí a takto by sme mali možnosť preverovať presne a detailne e, práve tie prvotné testy. A je vždy veľmi ťažké niečo posudzovať, pokiaľ nemáte kompletné údaje ale keď tie údaje máte, tak potom samozrejme môžete, pokiaľ sa urobí e, nejaké rezume, potom e, je možné mať aj prístup k tým pôvodným údajom. A prečo by sme mali chrániť e, tie špinavé peniaze takýchto priemyselných odvetví? Tu predsa ide o pacientov a, ne, a verím, že naši a vaši voliči to nepochopia, keď si nesprávne nastavíme priority v tomto výberu. Takže je potrebné aby sme vedeli presne, čo chceme robiť e, na, dru- na druhej strane. E, sú, e, priemys- sú prvky alebo subjekty v tomto priemysle, ktoré chcú byť pozitívnymi prvkami a chcú vylepšiť tie postupy, ktoré dnes vládnu, chcú mať dobré prostriedky a dobré dobrú súťaž. A tí nepoctiví by potom nemali žiadnu šancu, keď tak ich to podporíme. Takže ja skutočne dúfam, že e, do popredia nášho zájmu sa skutočne dostane pacient a, a nie priemysel. Pán Sabano, 4 minúty. Áno, ďakujem pekne na slovo, vážený pán predseda, vážne kolegyne a kolegovia. Zasiela tu celá rada argumentov a preto si myslím, že sa môžem sústrediť na niektoré z tých argumentov, ktorými by som tú diskusiu rád doplnil mm, správne sme si stanovili cieľ v tomto nariadení na jednej strane ochranu bezpečnosti, kvality, kvality života a um, E, tých subjektov e, hodnotenia, teda pacientov, na ktorých e, sa tie klinické štúdie vykonávajú a na druhej správnosť a vieryhodnosť tých dosiahnutých výsledkov. To je to, čomu by sme sa mali venovať skutočne prioritne. Chcel by som povedať, že pokiaľ sa tu už niekoľkokrát hovorilo o subsidiarite a myslím si, že sa nám podarilo nájsť dobrý a vyvážený pomer medzi tým, čo sa necháva v kompetencie národné, na národnej úrovni, to je e, definícia informovaného súhlasu príslušného úradu, orgánu spôsob náboru, subjektov hodnotenia a tak ďalej a tak ďalej. E, my si, my, myslím si, že sa zhodneme na tom, že celý rad pravidiel môžeme koordinovať na nadnárodnej úrovni. To sa tiež oplatí. Ja musím povedať, že ja som e, konzultoval tento návrh aj s našou národnou agentúrou z mojej krajiny. Ono to vyvoláva značné rozpaky a negatívne pocity, predovšetkým e, s ohľadom na krátke lehoty, na administratívne rozhodovanie alebo schvaľovanie štúdia a hodnotení. Uh, Mm, je to určite téma, s ktorou sa nestretávame len v jednom členskom štáte a budeme o nej musieť ešte diskutovať. Dovolte mi, aby som zdôraznil jedno. Informovaný súhlas pacienta. Um, účasť subjektu hodnotenia na, štúdie, na štúdii je dosť závažným zásahom do uh, súkromia pacienta. Pacient si musí byť absolútne istý a my takisto musíme byť ubezpečení o tom, že si je vedomý všetkých súvislostí, že dostal také informácie, ktorým rozumel, že dostal od osoby, ktorá mu je schopná vysvetliť a objasniť všetky rizika a možné komplikácie, primerané informácie. Osobitnú pozornosť musíme venovať um, aspektu ne, teda maloletých e, osôb, od ktorých sa takýto súhlas nedá získať. Myslím si, že práve tu by mali byť tie pravidlá veľmi prísne. Čo sa týka etických komisí, e, tu si myslím, že je prospešné pokiaľ sa rozhodovanie udeje vždy na jednej úrovni. To znamená, aby sme mali jeden orgán, ktorý rozhodne a za toto rozhodnutie bude niesť aj zodpovednosť. Takisto si myslím, že bude správne, pokiaľ sa o, pokiaľ o definícii tohto orgánu rozhodne členský štát, v ktorom to posudzovanie bude prebiehať a myslím si, že nebráni nič tomu, aby sa, sa súčasťou rozhodovania takéhoto orgánu stalo aj posudzovanie tak administratívnych otázok, ako aj etických aspektov. Veľké otázniky vidím ešte v tej jednotnej databáze, v tom jednotnom portále, e, cez ktorý by mali byť tie klinické štúdie zadávané a vyhodnocované, pre všetkým pre niektoré členské štáty tak ako som mohol zistiť, eh, v niektorých členských štátoch to vyvoláva značnú mieru zneistenia, pretože ten členský štát, ktorý bude, po, eh, či teda ten eh, členský štát, ktorý bude podávať správu, bude skutočne rešpektovať názory ostatných členských štátov, pokiaľ sa im v také krátkej lehote vôbec takýto názor podarí sprezentovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz ďalší, či spravodajca Alda Suza, 4 minúty, nech sa páči. <clears throat> Brigáda. Ďakujem. Keď sme začali túto diskusiu o klinických skúškach, klinických testoch, tak sme boli toho názoru, že návrh e, komisie je veľmi zlý a že by e, malo väčšiu cenu zachovať tú smernicu, než ju nahrázať návrhom, ktorý, s ktorým prišla komisia. Chcem tu pripomenúť e, nie len stanovisko mojej skupiny, ale aj iných skupín a takisto aj e, na stanovisko World Medical Association podľa ktorého, ak by sa teda návrh komisie schválil, tak by to prakticky poruši, porušovalo, porušovalo helsinské e, princípy. E, pokiaľ ide teda o e, predbežné vydanie autorizácie zo strany etického výboru pred spustením takýchto klinických testov, behom doby počas času sa predložilo veľa pozmenujúcich návrhov v mnohom, pri, mnohých prípadoch práve sa zameriavali na rolu etických komisí, etických výborov. A my teda sme toho názor, že skutočne a akékoľvek zjednodušenie nemôže oprávniť nerespektovanie základných etických princípov. Som preto veľmi rada, že rôzne politické skupiny aj rôzni členovia tohto výboru predložili e, práve pozmeňujúce návrhy týkajúce sa tejto otázky, ako aj iných. Je dôležité, aby tieto pozmeňujúce návrhy boli prijaté, keď sa dostanú do fázy hlasovania a správa kolegyne Glenis e, už poukazuje na mnohé zlepšenia, pokiaľ ide o návrh komisie a predstavuje dobrý základ pre ďalšiu prácu na pozmenujúcich návrhoch. Pokiaľ ide o etické princípy a e, tie mm, vyjadrenia, e, tak e, tie skutočne by mali, to by malo platiť pre všetky členské štáty, nielen pre ten štát, ktorý má povinnosť to predpokladať, predkladať a to teda e, v závislosti od e, etických e, princípov. Ďalšia, ďalšia dôležitá otázka je informovaný súhlas a s tým súvisiace osvedčené postupy klinických štúdií, ako aj to, čo je napísané v listine základných slobod Európskej únie, napríklad diagnostika in vitro a podobne je veľa pozmenujúcich návrhov, s ktorými súhlasíme, a to v tom zmysle, že sa snažia posilniť práva tých najviac zraniteľných ľudí, pokiaľ ide o e, klinické štúdie. Je tu ďalší zásadný aspekt, a to, e, to je tá e, základná rola transparentnosti rôznych aspektov klinických eh, skúšaní. Je veľmi dôležité, aby eh, ten portál, ktorý sa na to vytvorí, eh, predstavoval nie len zhrnutia, ale aj konkrétne správy o klinických skúšaniach. A a aby to bol vlastne zdroj presných informácií o tom, aké boli pozitívne výsledky, negatívne výsledky alebo otvorené výsledky tak pre e, odborníkov ako aj pre verejnosť. A aby sa tam hovorilo aj o nežiaducich účinkoch. Samozrejme, sú dobré základy pre niektoré kompromisy, solidné kompromisy, ktoré môžu ten začiatočný návrh e, premeniť na legislatívny dokument, ktorý je vhodný a ktorý ochraňuje práva e, pacientov aj občanov. Ďakujem. Dank und wir kommen jetzt. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k poslaneckým prejavom. Tu poskytíme každému rečníkovi 3 minúty na prednesenie svojho názoru. Máme ešte hodiny. Prečítam všetkých kolegov. Peter Liese, Eben Esrella, Rivasi, Pirello, Kukovic, Hipner und Rossi. Habe ich noch jemanden vergessen? Zabudol som na niekoho. Pán Kúcek ešte. Dobre. Takže pani Grosted, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Ďakujem za tie 3 minúty. Áno, máme teraz skutočne veľmi dobrý Návrh komisie, komisie je to dobrá správa, toto skutočne nechceme nejakým spôsobom zoslabovať, ale čo sa týka kritika, kritiky, ja si myslím, že je dobré, pokiaľ kritické komisie sú v texte osobitne uvedené, ale nemal by sa tento text nejakým spôsobom dotýkať alebo definovať e, prácu a úlohy etických komisí. Toto, je, toto podlieha princípu subsidiarity, to je kompetencii členských štátov. Ja Chcem mm, sa samozrejme zasadzovať, aby sa znižila administratívna záťaž pre tie liečivá a pre teda, pardon, klinické testy tých liečiv, ktoré majú um, len malé dopady na zdravie. Ja samozrejme e, toto beriem ako pozitívum, ten tichý súhlas, ale tu chcem podporiť kolegu Filipa Živo. Uh, e, Mm, ja si my, čo sa týka údajov, transparentnosť je samozrejme potrebná, ale musí to byť vyvážna eh, transparentnosť, ktorá bude zohľadňovať potreby všetkých zúčastnených strán. Musíme zachovať konkurencieschopnosť v Európe a eh, zdravú súťaž. To znamená, že musíme eh, presne stanoviť rozsah a obsah informácie. Myslím si, že niektorí kolegovia už podali pozmeňovacie návrhy. Samozrejme, čo sa týka databázy, tu je potrebné, aby sa na verejnosť dostala dostávali vierhodné informácie. A tu je samozrejme e, potrebné, aby sa vierhodnosť zachovala. Mm, samozrejme musíme ochraňovať e, ta, e, také mm, utajné údaje, osobné údaje pacientov, ktorí sa podrobujú klinickým skúškam. Je potrebné zabrániť, aby sa tu diala nekalá súťaž. Čo sa týka zver, lehoty na zverejovanie výsledkov, toto je tiež veľmi dôležité, tak aby sme zamedzili nekalej súťaži. E, toto by mohlo samozrejme do istej miery ohroziť e, konkurencieschopnosť e, európskej všetkých eh, vedeckých a výskumných inštitútov. Takisto sa chcem pripojiť ku kolegom, čo sa týka zriedkavých alebo mimoriadne zriedkových ochorení. Samozrejme vieme, že tu sú veľké ťažkosti robiť klinické testy, pokiaľ máme dočinenia s, so zriedkavými alebo veľmi eh, zriedkavými opatreniami. E, toto samozrejme neplatí pre každé ochorenie a preto ehm, nemáme, pri niektorých ochoreniach nemáme žiadne reprezentatívne geografické zastúpenie. Um, toto je samozrejme extrém, ale uh, členské štáty si to musia isto uverejniť a uh, sprioritizovať aj pre seba niektoré klinické skúšky. Uh, a ja teda vidím, že máme tu pozmeňovacie návrhy. Ja som sama podala niektoré pozmeňovacie návrhy, tak ako mnohí kolegovia. Pán Líze, ďakujem veľmi pekne. E, chcem poďakovať pani e, Filmot a Filipovi Žova e, v mene Filipa Žovo a na jeho prozbu chcem podnietiť, aby sme si premysleli, či to skutočne chceme urobiť v apríli. hlasovanie máme veľa pozmeňacích návrhov. Malo by sa to ešte prediskutovať pod, medzi tieňovými spravodajcami, ale tieňový spravodajca žiada o trochu viac času práve na tieto diskusie. Samozrejme, e, chceme mať viac výhod, e, menej byrokracie, menej administratívnej záťaže a požiadavka na vyššiu mieru transparentnosti. To všetko je v návrhu e, obsiahnuté, to je všetko to, čo komisia sama navrhuje. Chcem Margarete okrem povedať, že pokiaľ uh, sa robia testy, alebo pokiaľ sa robia, uh, robia um, skúšky z um, a výskum na existujúcich substanciách, tak nie vždy je to, e, nie vždy treba za tým vidieť nejaké nekalé úmysly, priemysly, ale priemysel napríklad e, chcú, e, väčšinou je za tým taká myšlienka, ako je napríklad nájsť substitút pre liečbu rakoviny a tak ďalej a tak ďalej. Takže musíme si byť vedomi toho, že my samozrejme potrebujeme záverom E, dokument, ktorý budeme, o ktorom budeme môcť hlasovať. Ja osobne mám tiež niekoľko aspektov, s ktorými nemôžem súhlasiť. Ako prvé e, by som povedal jedno, že tie osoby, ktoré nemôžu sami poskytnúť kvalifikovaný súhlas, napríklad maloleté deti alebo um, postihnutí, E, toto je potrebné skutočne zohľadňovať. E, Riaditeľ na Vojskovom inštitútu povedal, že toto je skutočne text z roku 2000 z, e, z minulosti. My sme si to ale preverili a nie je to ten istý text, takže musíme tam doplniť ten istý text, ako e, bol e, naformulovaný v roku 2001. Ja som s mnohými kolegami a s ďalšími politickými skupinami e, podal mnoho pozviacich návrhov presne tak, aby sme ten text na, dostali na túto úroveň. My predsa s ním môžeme dovoliť, aby, sú, aby boli pre maloleté deti a duševne postihnutých menej, stanovené menej prísne pravidla, ako boli v minulosti. Uh, Takže to musíme dať na pravú mieru a potom e, musíme si pozrieť ešte niektoré členské štáty, ktoré sú dotknuté. Návrh komisie tu e, dáva členským štátom e, veľmi silnú pozíciu, pretože pokiaľ niektorý členský štát príde so svojimi výsledkami k, iným členský, k inému členskému štátu, ktorí neboli do toho involované, tak si musíme jednoducho, jednoducho e, povedať, že musíme rešpektovať tieto výsledky, pretože budeme mať e, z toho potom chaos. My jednoducho potrebujeme aj etické komisie a potrebujeme ich pozitívne votum, pretože bez toho, aby etická komisia sa o tom pozitívne vyjadrila, tak klinické skúšky a klinické testy nemôžu vôbec začať. Obrigada, senhor presidente. Ďakujem, pán eh, predsedajúci. Ja by som takisto chcela poďakovať kolegyni za vynikajúcu prácu, eh, pretože sa tá, ten návrh komisie skutočne podarilo výrazne zlepšiť. Ja som takisto podobne ako kolegovia predložila, my sme predložili niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré odrážajú určité závažné pochybnosti pri analýze dokumentu. Konkrétne máme pochybnosti práve e, pokiaľ ide o vynechanie toho, tej role etickej, etických, etického výboru, ktorý mal postupovať v záujme e, pacientov a potom aj e, tie lehoty na povolenie, v podstate žiadosti o, o klinické skúšky, najmä v prípade keď takéto lehoty súvisia s automatickou možnosťou prevalidácie e, takéhoto testu v prípade neplnenia podmienok. A je podľa nás dôležité, aby kompetentné orgády mohli vykonať e, podrobné preskúmanie týchto spisov, ktoré sa týkajú povolovacieho konania. E, zároveň treba, aby si tí, ktorí chcú vykonávať e, takéto testy, mohli vybrať e, slobodne členský štát, ktorý, v ktorom to chcú e, vykonať a to ale neznamená, aby e, tá situácia bola taká, že nakoniec e, sa e, koncentrujú alebo budú koncentrovať takéto žiadosti na niektoré štáty, ktoré majú povedzme určité slobodnejšie alebo voľnejšie podmienky. Je dôležité, aby v prípadoch potreby minimálnej intervencie sa vykonávala aj príslušná analýza a Výsledky e, klinických testov musia byť k dispozícii verejnosti a to tak pozitívne ako aj negatívne výsledky. Táto požiadavka neznamená ďalšie administratívne náklady a nespochybňuje ani ochranu osobných údajov a ani neprináša žiadne iné problémy, pokiaľ ide o ochranu ducho, duševného vlastníctva. A preto nevieme, prečo by prehodnotenie toho procesu povolenia alebo konania, povolovacieho konania sa malo vnímať ako nové konanie. E, v podstate sa tam môže vychádzať z celej tej predchádzajúcej histórie, ktorá môže posudzovanie takéto, takéhoto konania e, zjednodušiť. A to takisto aj v záujme e, transparentnosti. Takže sú to toto sú tie naše e, pochybnosti a výhrady, ktoré sme vtelili do konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne, Edy. Teraz Michel Rivazi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, predseda teda. Ja by som chcela tiež poďakovať za správu pani Vilmo. Tá, táto správa podľa môjho názoru skutočne zásadným spôsobom vylepšuje návrh komisie, tedy body prvý bod. Myslím, že súhlasíme s tými etickými výbormi. To tam bola komisia to keby vyškrtala. Ja osobne si myslím, že momentálne je dôležitá harmonizácia týchto výborov, pretože keby tam bol nejaký problém medzi členskými štátmi, alebo by sa objavili nejaké prekážky, napríklad viac klinických testov a tak ďalej v celej Európe, tak by sme túto záležitosť mali harmonizovať tak, aby tieto výbory hrali, hrali tú úlohu, ktorú od nich čakáme. To znamená, na jednej strane sú to informácie, ktoré sa týkajú pacientov, aby tam bol informovaný súhlas, no a ďalej, či je to dostatočné poistenie, sponzor alebo nie. To všetko by mal tento etický výbor hodnotiť, ktorý by mal urobiť zadávaciu dokumentáciu, ktorá mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch. Ďalší veľký problém, transparentnosť informácií. Počúval som kolegov, ktorí hovorili, že sú za transparentnosť, avšak No a to treba vyškrtnúť. Tá transparentná informácia, keď ide o klinické testy, tak to znamená, že potrebujeme všetky informácie, nielen nejaké zhrnutie. Keď sa hovorí o nejakej metaanalýze, je dobré, keď sa to urobí, to robia ľudia, pretože potom sa môžu pozrieť na údaje a výsledky. Či bola tá štúdia negatívna, pozitívna, alebo neviedla k žiadnemu e, výsledku potrebujeme Tamiflu, sa pod, predalo za miliardov eur a neexistovali žiadne presné štúdie o účinnosti tohto lieku. No a to vyvoláva veľké otázky. Ja nechcem, aby tam bolo nejaké, ale ja chcem, aby transparentnosť bola úplná, totálna. Keď mi povedia, že to obchodné tajomstvo, no aké obchodné tajomstvo, samozrejme, že sa zaoberajú účinnosťou toho produktu a nie nejakým obchodným tajomstvom alebo zložením molekuly, toho lieku. No a po tretie, pod laboratórium zautočil na Európsku agentúru, pretože publikovali ich klinické hodnotenie. No a ja chcem, aby sme túto iniciatívu podporili, už hovoríme o tom niekoľko rokov, tak aby aj Európska agentúra pre liečiva e, tiež plnila požiadavky transparentného postupu my, poslanci Európskeho parlamentu, musíme trvať na transparentnosti informácií ďalej nízkointervenčná kategória. Osobne som veľmi skeptická, keď sa pozrieme na to, ako to komisia popísala, prípad mediátor a tak ďalej. No. Áno, v podstate bola by to nízkointervenčná kategória, to znamená liek, ktorý sa nepoužíva proti cukrovke, ale na zníženie hmotnosti. To si myslím, že by zapadlo presne do tejto kategórie a preto treba si dávať pozor na to, čomu budeme hovoriť nízkointervenčné zásahy a kategórie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať pani Vilmot. Ona správu výrazne zlepšila, hlavne čo sa týka kritérií súvisiacich s vyššou transparentnosťou treba dodržiavať to. To sme dodržali aj pri predchádzajúcich textoch. Potrebujeme e, samozrejme rovnováhu, ale nemôžu tu byť nejaké útoky na súkromnú sféru a intimnú sféru pacientov. Samozrejme aj klinické testy nemôžu byť e, nejaké tajné a Môže sa vyrábať lieky, z ktorých presne nevieme, ako sa vyrobili. Hospodárske otázky nemôžu sa riešiť cez testovacie osoby. Nože ja podporujem to, čo zaznelo k etickým komisiám. Je, správ, je to správna komisia, ten problém tu vôbec nerieši. Tu bol... To je nepripustné. Ak chceme dosávať podkroky, treba jasne pomenovať tému, aj keď je to s etickými komisiami ťažké, nemôžeme ich nechať nejak mimo. Výsledky testov musí etická komisia zohľadňovať. No a ďalej k tým zraniteľným skupinám. Tomu som predložil pozmeňujúci návrh. Treba ich osobitne chrániť. A testy musia byť prerušené, ak ich záujmy sú ohrozené. A to platí aj pre deti. Je tu informovaný súhlas. Deti musia vedieť, čo sa deje do 12 rokov neprípustné, takže treba tam zohľadniť aj iné citlivé skupiny, nielen zdravotne postihnutých alebo detí, napríklad aj tehotné ženy, alebo ľudí, ktorí sú v ťažkej socioekonomickej situácii. V mnohých krajinách takáto situácia ťažká je. No a mnohí e, pristúpia na testy zo zúfalstva. Aj oni sú zraniteľné skupiny. Ale ako som už povedal, správa sa zlepšila a tieto body sa dajú ešte riešiť. Ďakujem pekne. Teraz pani Kukovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ak môžem povedať, ja Mazej Kukovič. Eh, poprosím Mazej Kukovič, pretože už len to eh, Kukovič sa rozumie ťažko dobre. Taký doplnok. Nuž eh, je má najväčšia starosť správa, no a no a veľa ľudí dementných, no a veľ, a veľa demencia, mentálne zdravie a iné problémy sú len prítomné a rovnako e, mňa zaujíma zdravie detí, takže myslím, že veci, sa v našej spoločnosti ešte skomplikujú kvôli starnutiu populácie v Európe. A preto súhlasím s pánom Lízem. On by chcel odložiť hlasovanie tak, aby sme mali čas zvážiť detálnejšie niektoré veľmi dôležité otázky. Ale rovnako sa musím vysloviť proti veľmi krátkým lehotám, pretože ak chceme, aby, etická, aby etické komisie mohli niečo povedať, musia mať čas. Nemôže to byť zo dňa na deň. Ak sa nás nepodarí, tak sa dostaneme do situácie, keď budú dávané alebo poskytované ale nejaké informované súhlasy a to sa stane bežnou praxou. Takže ja sa pýtam, či by dlhšie časové lehoty a obdobia boli lepším riešením. Každý, kto pozná čokoľvek o etike, si iste uvedomuje, že nemáme dostatočný počet odborníkov v týchto náročných oblastiach. Toto platí pre európske krajiny, no a niekedy musíme využiť odborníkov zo zahraničia. To problém, ktorý riešenie, ktorého bude trvať viac ako pár dní. Ja sama som predložila pár pozmeňujúcich návrhov a treba zdôrazniť skutočnosť, že sú tu psychologické a telesné rizika. To treba zdôrazňovať a ja dúfam, že vy potríte moje návrhy. Ďakujem pekne. Pani Mazej Kukovič, dúfam, že teraz som to povedal správne a budem sa už len zlepšovať. To vám slúbujem. Pani Hybner, nech sa vám páči. Ďakujem, pán predsede sa chcem poďakovať kompisi tiež za to, že nám poskytla taký dokument, ktorý sa týka možno eh, veľkej časti eh, nášho spoločenstva. My hovoríme o eh, konávru komisii, ktorý mení, mení postupy pri klinických štúdiách je to veľmi vážna téma. Predovšetkým, že je, potrebné také je potrebná harmonizácia celej tej procedúry. Je potrebné, aby sa, a chce sa teda zaviesť jednotný portál, na ktorom sa budú prezentovať um, um výsledky z takýchto klinických štúdií a uh, bude jednotná databáza v Európskej únii. Táto procedúra by mala byť uh, elastická, mala byť uh, v ist, by mať isté časové lehoty a členským štátom by mal, malo byť eh, dané povolenie eh, dostať sa na také a jednotlivým subjektom členských štátov by malo byť dovolené dostávať sa na toto fórum. Jednotlivé údaje za príslušný štát, tieto sa musia zverejňovať um, s ohľadom na etické aspekty, eh, ktoré platia lokálne. Každý členský štát si môže vytvoriť vlastné pravidlá, kompetencie, ktoré sa týka vyhodnotenia, eh, vyhodnotenia výsledkov klinických štúdí, práve ale so ohľadom na eh, medzinárodné, medzinárodné aspekty, tak aby sa zharmonizoval postup pri tých osobách, ktoré budú vyhodnocované. Nemôžeme <clears throat> zabúdať na to, že každé povolenie na takéto štúdie budú musieť byť, um, že na každej tej štúdii sa musia podielať osoby, ktoré budú môcť poskytnúť samostatne a po pravnej stránke jednoznačne kvalifikovaný súhlas. Je dôležité takisto, aby európske občania budú môcť mať pocit bezpečnosti, pretože to riziko Rusko bude e, postihn- dotknuté e, špeciálnym e, zápisom, že nikto ne, že, že nikto, aha, že nikto, nikto uh, nebude môcť byť zatiahnutý, alebo teda uh, nikto nebude môcť byť involvovaný do takéto štúdie bez, bez, štúdie bez kvalifikovaného súhlasu s výnimkou takých náhlych a havarených uh, uh, výskumov. Uh, Eh, je potrebné využiť eh, dobrú klinickú prax a z výskumných ústavov, ktorá eh, doteraz existuje a takisto je tu veľká oblasť poškodenia zdravia, keď napríklad sa preukáže, že takýto výskum vytvoril nejaké riziko, ktoré by malo dopad na zdravie alebo život osôb zúčastňujúcich sa na tejto štúdii, tak toto si ešte musíme presne preveriť. Herr Rossi. Pán Rossi, ďakujem veľmi pekne. Nože ja by som chcel kolegyne Vilmot poďakovať. Ja súhlasím s ňou a sú, budem hlasovať za všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila. Dúfam, že e, v prípade tých 700 pozmeňujúcich návrhov sa ešte nejak skoordinujeme, tak aby sme dosiahli o kompromisoch a jednomyselné hlasovanie. Dúfam, že to sa nám podarí. Tá téma musí byť vyslaná tak, že budeme všetci za. Je to citlivá téma, týka sa osôb, ktoré sa potrebujú te- klinickým testom. Nikdy nevieme, aký, aké bude výsledky, ale kto je chorý a zúčastňuje sa klinického testu, a tak a, to zvyšuje jeho nádej, že bude zdraví, že sa z toho dostane. Bohužiaľ, nie vždy to tak je. Ja myslím, že v tejto súvislosti je veľmi dôležité sledovať a zameriavať sa na ľudí s problémami, s telesným postihnutím, ale aj s inými problémami. A napríklad kvôli tomu, že sú chorí a nedokážu vždy vyjadriť svoj názor. To musia prezvať ich príbuzní alebo ich deti. A je dôležité, aby existovala nejaká etická komisia, a etické komisie, ktoré budú vzájomne spolupracovať a harmonizovať metódy v celej EÚ, e, e aby e, nezávislo hlaso, e, konali všetky štáty. Nože, mne sa páči, čo je tam napísané, totiž e, právo na prístav ľudí. Ja som som nepredložil posunúce návrhy, pretože text, ktorý pani Vilmoc zmenila, je teraz dobrý. Želám dobrú prácu pri spracovávaní tých 700 pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje kolega Kumaca Kis. Nie, ak dúfam, že som to vyslovil správne. No, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, keď je, zdá sa, priezvisku ku, tak máte problém s tou výslednosťou nožele. Ďakujem teda veľmi pekne. Návrh správy vo všeobecnosti je správnym smerom. Ďakujeme kolegyne za jej prácu, ktorú vykonala predložením tohto pracovného textu. Dalo by sa o tom iste veľa hovoriť, niečo o podpore, niečo o tom, čo je problematickejšie. Ja by som chcel e, zdôrazniť jeden jediný bod, ktorý podľa mňa, ktorý súháva veľké problémy, a to je bod v článku 73. Ten článok kde sa hovorí o vytvorení alebo odškodnení. V prípade tohto článku sa predpokladá, že národný orgán pre odškodnenie by mal byť prítomný alebo mal existovať v členskom štáte a keď budú spôsobené alebo vzniknú nejaké škody alebo keď osobe, ktorá sa, ktorá sa podrobí klinickým testom, skúškam, vzniknú škody. No už myslím, že na prvý ide správnym smerom, ale v skutočnosti to nebude fungovať tak jednoducho v záujme všetkých chorých v Európskej únii. To by som rád poznamenal, pretože to je záležitosť, pred ktorou nikto z nás nemôže zatvárať oči. Skúsenosti vo všetkých členských štátoch, hlavne možnosti, aby boli vytvorené takéto orgány, tie nie sú vo všetkých štátoch rovnaké. Súvisí to aj s hospodárskou krízou, ktorou prechádzame, aj s e, veľkým tlakom na to, aby boli znížené výdavky e, poisťovní. Takže všetky štáty nemajú ani rovnaké skúsenosti a rovnako ani všetky štáty kvôli ťažkých podmienok a negatívnych okolností e, nemôžu dovoliť zriadenie takéhoto orgánu. Vytvára sa tlak na zdravotné poisťovne. Vo všeobecnosti je to dobrý návrh, ale problematický. Keď sa to rôzne vykladá, ako funguje národný systém, tak to má následky. V národnom výskume, kde sa koná rôzne podľa toho, v akej krajine sa nachádzame, a to vedie k vytvoreniu nejakých skupín, Eh, pacientov rôznej hodnoty no a, alebo tried. A preto žiadam spravodajkyňu aj komisiu, aby sme spoločne, spoločne sa ešte pozorne zaoberali touto otázkou, aby sme hľadali nejaké možné alternatívne riešenia, ktoré by sa dali realizovať. Možno, to zdôrazňujem, by bolo možným riešením vytvorenie nejakých orgánov pre odškodnenie na európskej úrovni a nie na, nie na národnej úrovni v každom členskom štáte. Tieto mechanizmy pre na európskej úrovni by mohli využiť skúsenosti, ktoré už existujú a takto by sa dalo v Európe spolupracovať. Myslím, že to je vec, ktorou by sme sa mali zaoberať. Ak nechceme, a myslím, že to nikto nechce, aby vznikli nejaké rôzne triedy pacientov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Komucakos. Ako jeho si vypočujeme zástupcu komisie. Sú tu zástupcovia DG Sanko. Takže nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, pani spravodajkyni poďakovať za vysokokvalitnú správu aj tieňovým spravodajcom za e, účasť na tejto dôležitej práci. Zameriam sa na dva body, ktoré sú veľmi dôležité pre návrhy a sú vlastne takými základnými kameňmi toho návrhu. Poprvé, zapojenie etických komisí e, pri povolovacom konaní a po druhé, E, spoločné štandardy ochrany počas e, klinických skúšaní. Takže ten prvý bod. Tu chcem pripomenúť, čo sú to etické komisie. Sú to organizmy, ktoré vznikajú na základe nariadení, ktoré hodnotia určité aspekty klinických skúšaní. Tu chceme využiť príležitosť e, objasniť, že sme ako komisia nikdy nemali v úmysle eliminovať takéto, komi- takéto etické komisie. To bolo nedorozumenie. Nám išlo hlavne o to, aby práca týchto komisí bola súčasťou povolovacieho konania, ak tie skúšky prebiehajú v niekoľkých štátoch, členských štátoch. My sme dali členským štátom pomerne veľký priestor na zabudovanie týchto etických komisí do systé- svojich systémov Chceme rešpektovať tradície, expertízu a aj rozloženie expertízy v jednotlivých členských štátoch. My veľmi podrobne posúdime návrhy, ktoré môžu pomôcť objasniť tento prístup. Zdôrazňujem opäť, že práca etických komisí musí byť súčasťou toho konania na povolovanie a to teda my predkladáme nie a ako nejaký paralelný proces toho konania. No a pokiaľ ide o štandard ochrany, komisia sledovala dva hlavne ciele. Poprvé, zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany pre subjekty, ktoré sú zapojené do klinických skúšaní a po druhé, e, zefektívniť pravidlá, na hodnotenie žiadosti v Európskej únii e, na základe jednotného e, súboru ustanovení. A preto sme vybrali nariadenie ako nástroj. To znamená, že členské štáty by museli pri hodnotení klinických skúšok a testov uplatňovať tie isté kritériá, lebo v opačnom prípade by to nefungovalo. Aj preto e, sa to nazýva nariadenie a nie, teda sme sa vydali cestou nariadenia a nie smernice. Kritéria ochrany pacientov bolo niečo, pri čom sme sa riadili existujúcou smernicou. Takže to, čo navrhujeme, je prakticky identité, identické. E, tam sme zohľadňovali aj medzinárodne platné štandardy a usmernenia tie e, pozmenujúce návrhy e, zdokonalujú tento, e, tento postoj, toho sme si vedomí. A e, ide o to, aby existoval jednotný súbor pravidel aplikovateľný na všetky tieto klinické skúšania. Je dôležité pokročiť vpred, to chcem povedať na záver. Podľa dostupných údajov počet klinických skúšaní poklesol minulý rok o 10 Samozrejme, toto e, nie je dobre pre Európu ani pre e, pacientov. Dúfame preto, že sa to všetko podarí presadiť. Ďakujem pekne na záver ešte. ak dostane slovo, ktorá musela spracovať, alebo musí spracovať 700 pozmeňujúcich návrhov, objaví kvadratúru kruhu, takže z nich sa páči, máš slovo. Ďakujem. Všetky tie otázky, na ktoré sa poukazuje, áno, prepačte, a, a, vážený pán predsedajúci, prepáčte. No, k tomu ešte, o čom som hovoril, na to Európska komisia vôbec nezareagovala, prečo som povedal o mechanizmoch odškodnenia. Mechanizmy odškodnenia, ktorých som hovoril k tomu, nič nezaznelo. No. Ten text No, komisia svoj text prečítala. Možno by nám mohli vysvetliť, máme ešte trochu času. Mohli by ste zareagovať eh, na otázku kolegu. Nech sa páči. Uh, the, the issue concern... Uh, uh, ten európsky systém zodpovednosti a jeho budovanie súvisí aj s tým, aké sú vnútroštátne pravidlá E, pre zodpovednosť a bolo by veľmi ťažké vytvoriť jeden systém, ktorý by platil e, vlastne a pokrýval jednotlivé ustanovenia, odlišné ustanovenia v jednotlivých členských štátoch. Keď sme o tom diskutovali, e, samozrejme vychádzali sme z toho, aby to bol nejaký prakticky použiteľný systém, ktorý by sa dal použiť aj na vnútroštátnej úrovni, nebol by v konflikte s tými vnútroštátnymi zásadami. Ďakujem pekne, tým je táto otázka zodpovedaná. A záverečné slovo z nich sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj za túto diskusiu, ktorá bola veľmi užitočná. Tie otázky, ktoré vyvstali, sú kontroverzné, samozrejme všetci to vieme, etické komisie. Komisia jasne povedala, že nemala v úmysle E, ignorovať etické komisie alebo ich nejak vytlačiť z tohto procesu a z toho konania je jasné, že e, tie konania samozrejme budú podliehať predchádzajúcemu povoleniu etických komisí členských štátov, ale v každom členskom štáte sa to bude robiť veľmi odlišne a robí sa to odlišne. A preto som chcela, aby sme mali platformu, na ktorej by spoločne etické komisie mohli hovoriť o tom, ako pracujú a vymieňať si osvedčené postupy. Etické komisie, to sme si už vysvetlili, teda budú zapojené do e, oboch tých e, častí tých e, nových navrhovaných právnych predpisov časť 1 aj časť 2. Pokiaľ ide o transparentnosť, je veľký rozdiel, ako sa ľudia na toto pozerajú. a Niektorí chcú e, len e, veľmi podrobné údaje, iní ľudia chcú len, len nejaké zhrnutia. To je teda ten zdroj problémov. Je jasné aj z návrhu komisie, že e, dôvernosť údajov, komerčných údajov bude chránená. To je z tých pozmeňujúcich návrhov jasné, ako aj tie osobné údaje. Zraniteľné a znevýhodnené skupiny, myslím, že sme sa už na ten text pozerali, že to nie je problém a je tam aj, myslím, že som tam, a je tam aj pridaný odsek o týchto um, znevýhodnených skupinách, ale to sú veci, o ktorých môžeme ďalej diskutovať. No a pokiaľ ide o mieru E, o, o tú nižšiu intervenčnú kategóriu. To je v návrhu komisie jasne definované. Tam je jasne povedané, čo to je low intervention, nízka inter- nízkointervenčná e, skupina. Toto je jeden z kľúčových e, aspektov návrhu lebo pre tých ľudí, ktorých sa to týka, to skutočne znamená veľa. A pokiaľ ide o vzácne ochorenia, súhlasím. Myslím, že to by mala byť priorita. Súhlasím teda absolútne s tým, čo ste povedali. A s pánom Rosim súhlasím takisto, lebo on súhlasí so mnou. Takže úplne s tým súhlasím. No a pokiaľ ide o tie schémy národných eh, alebo vnútroštátnych kompenzácií, toto ľuďom robí starosti, lebo nechápu presne asi, o čom hovoríme Niektoré krajiny už takéto schémy majú a veľmi dobre fungujú, ale e, tie náklady na e, poistenia e, akademických pracovníkov sú strašne vysoké a myslím si, že v tomto prípade teda nehovoríme, pokiaľ ide o tie kompenzácie, o tak neúnosných bremenách, ale to treba vysvetliť, hoci sme o tom hovorili pri mnohých príležitostiach treba, e, myslím si, sa zamerať e, podrobnejšie na dánsky model, ktorý zdá sa funguje veľmi dobre. Myslím, že o to ide najmä tým menším krajinám. Je teda veľa tém na diskusiu, ale máme v mnohých smeroch spoločnú pôdu. Môžeme dosiahnuť kompromisy, ak budeme ochotní dosiahnuť ich. A viem, že máme dobrú voľu ja budem s tieňovými spravodajcami čoskoro o tomto hovoriť, tak aby sme dosiahli na, všetky tie, na všetkých týchto otázkach kompromisné riešenia. A dúfam, že sa nám to podarí presadiť ešte pred koncom obdobia, tohto obdobia parlamentného. Ďakujem, Ďakujem pekne, Glenis. Želám veľa šťastia pri zvládaní tejto mamutej úlohy. No a 24. 25. tu na výbore apríla, teda budeme hlasovať, tak ako to bolo dohodnuté. Tieňoví spravodajcovia sa musia, na, musia dohodnúť, či tam bude nejaké meškanie alebo odloženie, ale nič také zatiaľ nepovedali, takže ja predpokladám 24. a 25. apríla budeme hlasovať. Diskusia, ale aj hlasovanie na pléne ešte nebola stanovená. To samozrejme bude závisiť aj od procesu medzi hlasovaním a plénom, či bude veľa kompromisov alebo nie. Nuž, ja ako predseda výboru chcem zaručiť, že nepôjdeme so 700 pozmeňujúcimi návrhmi, ale čo najmenej pozmeňujúcimi návrhmi na bolo áno alebo nie, ale nechcem, aby sme mali alebo rád by som ako predseda predišiel niečomu, aby bolo toľko pozmeňujúcich návrhov ako pri polnohospodárstve musím povedať, že ja budem sa proti tomu brániť. A teda, no, to je jasné, jasná predstava moja o diskusii. Ďakujem pekne. Tým sme tento, teda, teraz eh, bod číslo 11 odbavili. No a teraz prechádzame v podstate k diskusii s komisárom Tajaným, ale máme ešte 10 minút časa, takže teraz prerušujem zasadnutie výboru a keď komisár Tajani príde, tak eh, opäť začneme. Chris Davis ak eh, sa môže potešiť, eh, teda posadiť a tešiť. Ďakujem pekne. Takže teraz na chvíľku prerušujeme zasadnutie, ale a za chvíľu budeme pokračovať.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

auf nach einer kurzen Unterbrechung. Ich möchte... Že po krátkej prestávke môžeme pokračovať v našom zasadnutí. Takže dovolte mi privítať ehm, pána komisára a podpredsedu komisie eh, medzi nami. Dôvodom nášho stretnutia je, um, nášho stretnutia sú chladiace zmesy eh, v klímach eh, automobilov, my máme obvyklý postup. Pán Tajany dostane slovo, aby uviedol svoju tému, tak zo 10 minút, tak aby sme potom na základe jeho prejavu ehm, mohli viesť rozpravu. Moji kolegovia chceli diskutovať s pánom Tajaným a ide tu teda budeme posúvať dynamicky. Pán podpredseda, nech sa páči, máte teraz slovo. thank you very much. Ďakujem, pán predseda. E, Predsedovci, e, kým sa začnem venovať teda podstate, podstate tohto, tejto problematiky, e, ktorou sme sa zaoberali v posledných mesiacoch, tak by som chcel povedať niekoľko slov o našich dlhodobejších e, priemyselných politikách. E, chladiaca kvapalina to je niečo, o čom budem hovoriť neskôr, ale je to súčasťou širšieho kontextu zelenšej priemyselnej politiky, ktorá rešpektuje životné prostredie a e, ktorá Európe umožní, aby vybrdla z krízy. Musíme teda sústrediť svoje snahy na to, aby sme priemyslu pomohli a aby sme využili nové e, technológie a globalizáciu náš prospech. 10. októbra sme e, prijali novú stratégiu priemyselnej politiky a cieľ je dosiahnuť 20-percentné zapojenie e, alebo podiel priemyslu v HDP Európy do roku 2020. Takže to je veľmi jasný cieľ a bude to určite vyžadovať inovácie a vo finančnej perspektíve komisie a dúfam, že nám v tom pomôže aj parlament. Máme navýšenie a z 54 na 80, 80 miliard eur do roku 2020 práve na e, výskum, vývoj Takže my robíme, čo sa dá, aby sme dosiahli koordinovanú stratégiu. Závery eh, Európskej rady minulý týždeň takisto ukázali, že eh, v Európe vlastne prebieha už veľa rokov zmena. Hospodárska, finančná politika bola v prvorada aj služby, ale teraz e, skutočne prichádza na javisko tá skutočná, to skutočné hospodárstvo a jednou z tém, na ktorej pracuje komisia, je a Multigas, a to je niečo, čo bolo schválené v novembri, takisto s perspektívou do roku 2020. Treba to teda implementovať eh, prostredníctvom rôznych opatrení. Samozrejme, tu ide o podporu inováciám a dúfam, že sa nám podarí tie fondy zdvojnásobiť. Tie, ktoré sa vynaložia na inovácie, a zelené auta do roku 2020, a to na 2, e, 2 miliardy, z 1 miliardy na 2 miliardy. By som chcel, aby sa to zvýšilo. Samozrejme, musíme sa snažiť o e, menej naivnú obchodnú politiku, najmä v rokovaniach s Japonskom. To znamená, e, že pri všetkých tých konečných dohodách e, treba zabezpečiť, aby e, skutočne tie dohody neboli vlastne v neprospech Európskej únie. Pokiaľ ide o automobily, takisto nechceme na priemysel klásť e, žiadne nezmyselné a zbytočné bremena, najmä v dobe finančnej krízy. Takže auta 2020 to je niečo, čo reaguje na existujúcu krízu, ale na európskej úrovni musíme urobiť viac aj vzhľadom na tú, na tú previazanosť medzi výrobcami, dodávateľmi a spotrebiteľmi v Európe Často práve sa tá situácia zhoršuje v dôsledku nedostatku inovácií a e, implementácia stratégie CARS 2020 vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných strán priemyslu, odborov, štátnych orgánov a e, inštitúcií Európskej únie čo môže komisia urobiť a čo nemôže v tomto kontexte urobiť. V prvom rade nemôžeme urobiť to, čo sme robili pred 35 rokmi v oblasti ocele. Ten Davignon Plan, e, Davignonov plán, ktorý v podstate e, pokrýval všetkých e, producentov v oblasti ocele v Európe dnes e, nemáme také hospodárske podmienky, aby sme také niečo mohli urobiť. Môžeme však zabrániť ďalšiemu deformovaniu tých reštrukturalizačných procesov v Európe a vo firmách, pretože ten plán, o ktorom hovorím, hovorí o štruktúrálnych e, zmenách v automobilovom priemysle. Na prvom, na prvom mieste treba analyzovať E, možnosti riešenia zatvárania e, výrobných podnikov napríklad na žiadosť belgickej vlády. E, odborná pracovná skupina práve pracuje na prípade zatvorenej, zatvoreného podniku, zatvorenej továrne Ford. No a ide teda o urýchlenie vlastne mm, E, rekvalifikácie pracovníkov. Treba teda zaujať proaktívny prístup k reštrukturalizácii. No a v oblasti automobilov vy ste, pán predsedajúci, požiadali, aby, ste ho, aby som hovoril o smernici 2006-40 o o klimatizačných systémoch v automobiloch. O tom sme hovorili asi pred šiestými mesiacmi na našom stretnutí. Smernic, podľa smernice od 1. januára 2011 klimatizácie v motorových vozidlách, ktoré boli typovo schválené, musí byť e, naplnená chladiacou kvapalinou, e, ktorá má menší globálny e, potenciál na ohrievanie než 150. Ide o um, zníženie emisí a skladníkových plynov. Smernica nepredpisuje žiadnu konkrétnu chladiacu kvapalinu alebo konkrétny systém, ale európsky výrobcovia e, e, sa rozhodli E, vybrať si e, kvapalinu HFO1, 2, 3, 4, FY a takto je teda v podstate jednoduchšie zabezpečiť e, takisto aj následnú údržbu týchto klimatizačných systémov v celej únii. Komisia prijala rozhodnutie na schválenie dočasnej e, výnimky pri implementácii tejto smernice. To znamená, že vzhľadom na vynikajúce okolnosti v dôsledku nedostatku tohto chladiva počas e, e, určitého obdobia do no, 31. decembra 2012, tak v podstate sme sa rozhodli, že nebudeme postihovať nikoho, kto a nebol schopný splniť tieto požiadavky na chladivo pri vozidlách, ktoré boli typovo schválené pred 31.12.2012. E, Nám no samozrejme, my nie sme e, ochotní príjmať žiadne ďalšie výnimky, výnimky, to znamená od 1. E, januára 2013 sa bude táto smernica uplatňovať všade v plnom rozsahu. A to chcem dnes aj zopakovať. <clears throat> To znamená, že tá e, výnimka sa ďalej nepredlžuje. Tá smernica od 1. januára tohto roka už platí všade. Použitie teda e, používanie e, tých, e, tých chladiacich médií, ktoré sa používali predtým, je zakázané a mm, pokiaľ to niekto bude používať, tak to bude vlastne e, prečin. My teda monitorujeme e, vývoj udalostí, pokiaľ ide o túto smernicu, pokiaľ ide o bezpečnosť e, tohto nového média, tak chcem zdôrazniť, že v tejto chvíli ešte nemáme žiadne definitívne hodnotenie ktoré by nám umožnilo vyvodiť akékoľvek závery. Komisia e, je toho názoru, že prioritou je bezpečnosť občanov a z tohto pohľadu bude analyzovať všetky dostupné informácie. Na druhej strane nie je možné uvádzať na trh e, produkty, ktoré nesplňajú dané požiadavky. Napokon sa vyskytli určité e, požiadavky na e, e, preskúmania revíziu smernice, ale keďže vstúpila do platnosti tak nedávno, nie je dôvod, aby sme to robili. V jednej krajine sa vyskytol problém, konkrétne v Nemecku, a tam jeden veľký výrobca tvrdí teda, že má problémy. Možno by sme sa o tom mohli porozprávať neskôr počas rozpravy. ale tento výrobca z Nemecka ma oslovil a e, my sme sa teda e, podujali na to, že zistíme, čo sa tam deje, ale ako som povedal, od 1. januára tohto roka táto smernica platí. Ja som to povedal aj v interviu pred pár dňami pre dôležitý e, nemecký, dôležité nemecké noviny vo Stuttgarte. <clears throat> No a Zatiaľ sme nedostali e, žiadne informácie o tom, že by sa v Nemecku e, táto smernica nedodržiavala. Len tá jedna veľká spoločnosť e, mala určité problémy. Ja som sa stretol s vedením, zástupcami vedenia tejto spoločnosti v Nemecku a Hovorili sme teda o tom, že tá chladiaca kvapalina je nebezpečná, že predstavuje eh, riziko pre zdravie. Oni o tomto hovorili, že teda dokonca môže byť výbušná a tak ďalej. Na to nemáme žiadne dôkazy. Samozrejme, eh, bezpečnosť občanov je pre nás prioritou a preto budeme analyzovať všetky dostupné eh, dôkazy. Ja som napísal dlhý list týmto Um, aj nemeckej uh, vláde. Môžem vám jeho kópiu poskytnúť, pán predsedajúci vám. Je to, uh, je to verejná listina, takže vám ho môžem poskytnúť. A určite si vypočujem všetky, všetky a budem venovať pozornosť všetkým dôkazom, ale nebudeme rozširovať žiadne, e, alebo predlžovať žiadne výnimky a ani revidovať tú smernicu. My si uvedomujeme problémy, ktoré táto nemecká firma má, ale tá smernica platí. No a teraz, pokiaľ ide o návrh týkajúci sa hlučnosti um, vozidiel na plenárnom zasadnutí 5. februára v Štrasburgu, sme o tom hovorili máme na tom ešte prácu, ktorú treba vykonať. E, tu ide o zlepšenie kvality života občanov a preto komisia chce obmedziť mieru zvukových, zvukového znečistenia od automobilov a nákladných aut a autobusov tieto e, štandardy v podstate e, sú také, ktoré platia aj na celosvetovej a v celosvetovom meradle, takže vlastne nám to umožní vyvážať našu produkciu aj v globálnom meradle. Ale máme tu jeden konkrétny cieľ. Na jednej strane chceme zachovať e, teda rovnováhu medzi ochranou z jednotného trhu, životného prostredia a podobne. Na druhej strane chceme teda Eh, byť schopné vyvážať eh, a z tohto pohľadu hodnotíme aj tie pozmeňujúce návrhy parlamentu na zlepšenie tohto textu. Mm, hovoríme tu o športových eh, autách, autobusoch a podobne. Ja teda nie som až tak ambiciozný ako, ako, ako komisia, ako taká, ale určite budeme zohrávať rolu určitého sprostredkovateľa, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy. Ale nemyslím si, že by sme dosiahli dohodu v prvom čítaní. Komisia je otvorená dialogu. chceme dosiahnuť dohodu čo najskôr pri druhom čítaní. Druhým dôležitým sektorom súvisiacím s automobilovým priemyslom je železiarstvo. A, a teda 20. februára 2013 sa konal okrúhly stôl práve zameraný na e, toto priemyselné odvetvie. Vypracovali sa odporúčania, ktorými sa komisia zaoberá a pracuje sa aj na akčnom pláte, pláne pre oceliarský priemysel, ktorý by sa mal schváliť v júni tohto roka. Cieľom je zvýšiť konkurencie, schopnosť a e, e, posilniť inovácie v tomto odvetvi, aby prispievalo k rastu a vytváraniu pracovných miest pri súčasnom rešpektovaní ehm, potrieb eh, vyplývajúcich z zmien klímy. Musíme brať do úvahy aj technické a eh, hospodárske aspekty tohto ehm, eh, sektora a ja mám obavu, že ak príjmeme príliš e, prísne štandardy, tak e, ich e, nebude ten, to odvetvie schopné splniť. A môže sa stať, že sa tento sektor priemyslu jednoducho vytratí z Európy, presunie sa inde. A je to teda je tu teda riziko, že príde o toto odvetvie o pracovné miesta a že sa nakoniec ešte zvýšia aj emisie. Budeme teda o tomto uvažovať. E, samozrejme, e, budeme sa zamýšľať aj nad e, takými odvetvami, odvetviami, ktoré um, spotrebujú veľa energie. Budeme naďalej investovať do výskumu a vývoja do nízkouhlíkových technológií. A budeme naďalej podporovať e, tie prevádzky, ktoré sú teda viac ekologické z hľadiska produkcie e, CO2 a uhlíka, uhlíkovej stopy. My sme sa zaviazali, že e, opäť preskúmame e, túto otázku. Bolo to v našom oznámení z 5. februára. A Takisto sme si overili, že 71 Európanov je toho názoru, že chemické produkty sú v dnešnej dobe bezpečnejšie než v minulosti. A my teda eh, hodnotíme e, situáciu tak, že v tomto prípade treba znížiť finančné aj administratívne zaťaženie na malých a stredných podnikov, tak aby mohli plniť svoje povinnosti. Dnes komisia schválila a prijala e, v komitológii návrh e, zmeny a doplnenia nariadenia vďaka čomu budú malé a stredné podniky môcť využívať zníženie 35 až 95 registračných nákladov a 25 až 95 pri eh, vydávaní povolení. Myslím si teda, že toto je dôležitý signál v dobe krízy pre malé a stredné podniky Snažíme sa znižovať administratívnu záťaž a pomáhať eh, im v tom, aby mohli rešpektovať pravidlá pri ochrane na životného prostredia. Nož, eh, bolo to zase trošičku dlhšie, ale bolo to množstvo údajov, ktoré ste nám tu prezentovali, takisto čo sa týka tých stratégií, CARS 2020. My sme dnes do poludnia mali správu k tomu vo výbore pre životné prostredie a diskutovali sme o tom a podľa môjho názoru sa niektoré aspekty nechávajú úplne mimo zreteľa a to, čo je dôležité pre a európsky automobilový pre, priemysel, to je harmonizácia daňových systémov. Pokiaľ by sa toto podarilo, myslím si, že to bolo to správne východisko e, za prvé e, po politickej stránke, čo sa týka spotrebiteľov, ale samozrejme nemať 27 e, rôznych systémov, ktoré existujú vedľa seba. Dobre, čo sa týka tých chladiacich zmesí, tu sme mali e, podnety z nejakých podnikov, že nemôžu dodržiavať európsku legislatívu. E, bolo to ohlásené už aj tlačových, tlačovým hovorcom. Niektoré, pre, niektorí výrobcovia sa dohodli. To je HFO 1, 2, 3, 4, F. To oni to potom preložili od 1. januára 2013 sa to malo používať, ale uh, oni, uh, mali, po, oni sa dohodli, že už od, uh, od roku 2011 uh, sa to používať bude, takže uh, problémy s tým sú vtedy, uh, že keď je ten motor horúci, tak uh, je to vysoko horľavé. Uh, 10 zo 14 testovaných vozidiel e, zhoreli. Mm, takže pokiaľ e, takže je nebezpečné pri nehodách, e, kedy vytečie táto chladiaca tekutina na horúci motor, tak potom otázka na komisiu, testovalo sa, do aké miery táto chladiaca tekutina má túto, túto vlastnosť pri reálno, reálnej prevádzke e, toto urobil doteraz len jeden výrobca. Tento jeden výrobca povedal, že nebude dodržiavať legislatívu. Ostatní výrobcovia e, to nerobil. Takže možno by ste mohli povedať, e, odkedy o tejto téme viete, či komisia chce niečo podniknúť možno um, iniciovať samostatné testy nezávislými expertami a urobiť e, tzv. text in real time, to znamená počas reálnej prevádzky. Ehm, v 2008-2007 bolo to rozhodnutie proti CO2, e, klima, e, chladiacej tekutine, takže Dovolte mi, aby som rozdal slovo kolegyňam a kolegom. Chris Davis ako prvý, Satu Hasi potom, potom Boguslav Sonik, François Grosted, Mario Pirilio a Sophie Okuny. Richard Zeba ako koordinátor EPP bude hovoriť ako prvý. Richard, nech sa páči. No, ďakujem, pán predseda. To bol veľmi zaujímavý návrh, čo sa týka daňovej politiky na to jej dopadov na konzumné správanie sa v Európe. To je pán komisár Tajony, možno nie je tým správnym, správnym adresátom, ale dovolte mi, aby som povedal, že našho, naše pozície je veľmi ťažké pochopiť, ako sa e, všetkým e, automobilovým producentom v Európe je možné e, používať toto e, e, túto značku, toto, ten, toto médium a jednomu jedinému e, známej značky, výrobcovi známej značky to možné nie je a on chce reklamovať pre seba výnimku a komisia sa tomu podvoluje. Takže ja tu vidím určitý problém a pretože pokiaľ sa my ako legislatívci chceme brať vážne, tak tu musíme ukázať istú tvrdosť a musíme takisto zostať v tej uh, um, právnej spoločnosti, máme, mohli by sme strátiť dobré meno a myslím si, že je potrebné, aby sme na tom trvali a ten e, dôkaz tej mimoriadnej nebezpečnosti toho mimoriadného rizika tohto média nie je úplne preukázaný a preto chceme komisiu a komisára e, požiadať, aby postupovali striktne podľa litery zákona, pretože všetci tí, ktorí sa toho pridržiavajú, by boli znevýhodnení. V podstate ale e, vítam stratégiu komisie. Mm, pán Tajani nám predstavil, že v Európe sa snažia skutočne dať Európe teda nové miesto, novú pozíciu a keď, chceme, e, keď si chceme udržať spoločnú Európu, tak sa nám to podarí len silnou e, priemyselnou produkciou. E, bolo by naivné myslieť si, že určité priemyselné odvetvia ako je oceliarský priemysel, chemický priemysel a tak ďalej a tak ďalej, že toto všetko by bolo lepšie z klimaticko-politických dôvodov, keby sme, mali, keby sme realizovali horizontálnu politiku lokalít, to znamená že by sme ich nutili dodržiavať legislatívu eh, v oblasti životného prostredia, ale inak im neposkytíme žiadne e, výhody, keď sa budeme snažiť o toto, tak budeme veľmi naivní, pretože nám celý priemysel odíde. Musíme si uvedomiť, že Samozrejme, musíme nájsť istý kompromis a v tomto máte podporu nášho výboru pre životné prostredie. Z dlhodobého hľadiska máme istú politiku, isté stratégie, ktoré chceme dodržať a samozrejme určite budú mimoriadne okolnosti, mimoriadne dôkazy, ktoré by mohli ísť proti tomu a doteraz ma nič nepresvedčilo. Chris Davis, nech sa páči. Ďakujem pekne, viem, že sme začali neskôr, ale ja som... Čekal sa do mňa, že ja som dnes prišiel, aby som skritizoval za to, že sa neimplementuje. Neimplementuje e, európske právo e, kvôli tomu, že Daimler zanedbáva európske právo, no ale dva dní predtým, než ste sem prišli, e, ste zverejnili otázky a odpovede, kde ste povedali a vyslovili jasne stanovisko komisie, ktoré je úplne jasné. Je to také jasné, že to môže byť vypadanie vojny voči Daimleru. Vy ste jasne povedali, že dodržiavanie práva je prioritou, takže nechcem kritizovať vaše, súčasno, vaše stu, súčasné stanovisko. Myslím, že je vynikajúce. Ja by som chcel len pár ľuďom pripomenúť. Myslím, že som jediný eh, členom tohto výboru, ktorý detálne sleduje túto legislatívu od roku 2003, keď Robert Goodwill bol našim spravodajcom. Ja som s ním krátko hovoril. No a komisli, komisia objasnila účel týchto návrhov. Počas rokov automobilový priemysel sa bránil. Myslím, že v roku 2008 nemeckí výrobcovia povedali, povedali že pôjdu cestou CO2, ale potom išli úplne iným, iným smerom, pretože vyvinuli, vyvinula sa nová chladiaca zmes, ktorá zdá sa ma bola jednoduchšou alternatívou. Boli to problémy s implementáciou. Stretol som sa s komisárom Ferhojgenom viackrát, že zákony sa budú držiavať od roku 2011. No a potom vy si to odložili na dva roky. No a aj teraz eh, sme v takej pozícii, že je to uznané ako bezpečnostný produkt. Uznáva to Toyota, Ford, General Motors, Chrysler, Fiat, Renault, Jaguar Land Rover, Volvo a dokonca aj BMW povedali, že to budú používať vo svojich nových modeloch. Len Daimler tvrdí, že túto zmes budú používať aj naďalej. už je to horlavý produkt, je to riziko, a ja si myslím, že to je skutočne cynické PR Daimleru. Keby sa mohli pozrieť na súkromnú konšpondenciu medzi uh, vedením, to by sa odhalilo. Myslím, že spoločnosť nechce len zaplatiť tých 20 eur extra na to konkrétnu chladiacu zmes. No a uh, či to povedala, že to je bezpečné. No a vaše otázky a odpovede jasne hovoria je to úplne jasné. Hovoríte, že risk, riziko je rovnaké alebo nižšie ako iné kvapaliny a hovoríte, že údajné rizika môžu súvisieť so špecifickými systémami klimatizácie v špecifických autách. Medzi riadkami hovoríte, že ak s tým Daimler má problémy, tak je to preto, že ich klimatizácia, ich auta sú zlé. A vy ste ďalej jasne povedali v tomto dokumente, v vašom vyjadrení, že Prečítam to z dokumentu, ktorý ste vydali. Certifikát konformity, ktorý má každé auto, je neplatný, ak automobil nedržiava zákony. No a tieto vozidla, ktoré používajú stúchladiacu smes, nedržiavajú zákony a neplatné certifikáty konformity nebudú členské štáty prijímať na registráciu vozidel. Komisia môže poskytnú, postupovať voči krajinám, ktoré proti tomuto tento zákaz porušia. Takže vy hovoríte, že akýkoľvek nový model Daimleru, ktorý sa na trh dostal od januára, je nelegálny a žiadny členský štát by nemal povoliť jeho predaj. No a ja sa preto vás pýtam, že stanovisko, stanovisko komisára je úplne jasné. Otázka teraz nie, čo urobíte pretože členské štáty musia uplatňovať toto právo. Aby ste čo robíte, aby ste upozorovali členské štáty o povinnosti používať a dodržiavať zákony a zákaze predania týchto vozidel. A čo urobíte, ak nezabrania predajú týchto vozidel? No a opätovne vítam tento to stanovisko, ktoré si vydali. Ďakujem pekne. A teraz sa tu hasi ako koordinátorka. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s Chrisom Davisom v klimatizácii autách, ale ďalšia, ktorá súvisí s, autom, s autami, komisár, vy ste povedali, že je tu potreba e, inovácií v automobilovom priemysle. No a ja súhlasím. No samozrejme, jedna oblasť, kde potrebujeme viac inovácií, to je hluk. Bohužiaľ, vaše vyjadrenie o hlasovaní, hlasovaní parlamentu o hluku aut, nebolo to úplne jasné. Takže ja by som chcel vás len požiadať, aby ste boli neústupčiví, aby ste chránili zdravie občanov a aby ste neznižovali ambície v priateľnosti hlučnosti automobilov. V každom prípade, ak sa Ja dúfam, že to oslabenie spôsobila veľmi malá väčšina, takže dúfam, že dokážete obhajiť pôvodný návrh komisie. No a ďalšia vec, ktorá súvisí s jednou riešenou otázkou udržať, kritéria udržateľnosti biomasy. Rada by som sa spýtala, či, ako komisár pre priemysel, a uprednostňujete kritériá, ktoré platí nejaký kaskadový princíp využívania biomasy. To znamená, že rôzne časti biomasy sa použijú takým spôsobom, aby hospodárska hodnota a hodnota produktu sa využila najlepšie. To znamená, že na spalovanie prednostňujeme najmenej hodnotné časti biomasy, v podstate odpad rôzneho druhu z iných výrobných procesov. A keď vidíte, že kritérium udržateľnosti biomasy ponúka nejakú možnosť na podporu princípu biomasy. Ďakujem pekne. A ako posledný koordinátor dostane slovo Eh, kolega Rossi. Ďakujem pekne, predseda. Ja využijem túto možnosť, aby som privítal pána Tajaniho. Ja myslím, že jeho vyhlásenie o chladiacich zmesiach je veľmi dobré. Myslím, že to je správna línia. Treba dodržiavať eh, priemysel, ktorý automobilový priemysel už pozná. Eh, nie je tu žiadne opravnenie na výnimku, tak ako ste povedali treba dodržiavať normy a právne predpisy, ktoré platia. Trochu menej už súhlasím s tým, čo ste povedali hlučnosti vozidel. Vodný test komisie je veľmi tvrdý. No ja si myslím, že čo sa týka čo plánu pre cel, tak myslím, pán komisár, že v zásade, teda hovorím všeobecne o Európe, tak eh, čísla v Taliansku, alebo teda podniky v Taliansku platia 400% viac ako v USA napríklad. A preto je nevyhnutné, aby sme sa tým ďalej zaoberali. V tomto sektore pracujú stovky tisíc, stovky tisíc ľudí. Je tu riziko, že tieto podniky odídu. No a čo sa týka informácií, ktoré ste nám poskytli, rozhodnutie zo včera alebo z dnes. No, že to, čo ste povedali v zmysle komitológie, to je skutočne správny krok vpred a to treba oceniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo komisár. Prvé kolo koordinátorov. Prosím, stručne odpovedajte nám na položené otázky a potom budeme pokračovať ďalej. Cercherò brevemente. Per quanto riguarda il tema del refrigerante. Ďakujem veľmi pekne k tým chladiacim kvapalinám môžem len povedať, ja vám nemôžem presne napis- prečítať ten list, ktorý som poslal nemeckej vláde, ale ja to teraz opakujem. Čo sa týka Európskej komisie, tak smernica e, platí od 1. januára 2013. No a ja mám, ja ju chcem presadzovať. A keď dostanem správy, že smernica sa porušuje, tak a to platí pre všetky členské štáty, tak začnem príslušné uh, konanie. My sme od nemeckej vlády uh, dostali dodatočné informácie a otázky. Ja nemôžem teraz ponovenovať ten podnik, nechcel som to povedať, ale teda Daimler povedal, že sa tu stali isté nehody, kde sa ukázalo, že a táto tekutina je nebezpečná. Bez na to, že smernica platnosti, ale keď tu vznikne istá hrozba pre obyvateľov a ľudí, a je to moja povinnosť, aj keď ide o výnimku, pretože to všetky testy, ktoré máme my k dispozícii, tvrdia pravý opak. No ja nemôžem však hm, túto možnosť ignorovať. No a preto som poslal dva listy, jeden eh, príslušnému ministrovi Ramzauerovi a druhý list eh, podpredsedovi vlády Röslerovi a nemeckú vládu eh, som požiadal o objasnenie. Viete, že s nemeckou vládou treba spolupracovať, keď ide o konanie o porušenie zmluvy, tak to je proti Nemecku a nie proti nejakému podniku. Takže požiadal som o objasnenie Môžete si to prečítať, listy máte k dispozícii, pán predseda, kopiu som vám dal a zopakoval som, že smernica platí, a že sa to týka problémov fungovania vnútorného trhu, a nekalej hospodárskej súťaže a tak ďalej. To má všetko dopady na medzinárodnú dimenziu, pretože my sme sa zaviazali v ťažkých rokovaniach Čínou, Japonskom, USA, že tu musí byť absolútna jasnosť otázka právneho rámca v Európe, to je, ja to som jasne povedal. Ja v tom liste žiadam, aby som dostal jasné informácie od nemeckej vlády k údajom, ktoré majú oni k dispozícii o bezpečnosti, respektíve nebezpečnosti tejto chladiacej kvapaliny. Ale to neznamená, že sa platná smernice pre, prerušila. Teraz čakám na, vl- na odpoveď oboch ministrov. Ja neustále zopakujem, že smernica platí, avšak ja som v tejto správe, že tu je istá hrozba, tak ma to, musím sa o to starať. Tieto informácie požiadal a teraz čakám na odpoveď nemeckej vlády. Listy máte k dispozícii, ako som povedal, uvidíme, ako zareagujem ďalej to, čo sa týka hlučnosti vozidel. My teda nehovoríme veľmi rýchlo, možno Tomu tlmočníci musí to trochu zhrňať a možno preto pani Hasi nepochopila presne preto, čo som povedal k tejto téme. Ja ešte raz opakujem to, čo som povedal, ale poviem to pomalšie aby tu nevznikali žiadne pochybnosti. Takže ešte raz to zopakujem. My alebo inými slovami, my teraz hodnotíme všetky pozmejúce návrhy, ktoré sme dostali od parlamentu. No a tiež sa ukazuje v tých pripomienkách, to čo povedal pán Rossi, že stanoviska, že stanoviska nie sú homogénne a to platí pre výbor pre životné prostredie, ale aj pre celý parlament. A môjim cieľom je, aby sme zachovali e, rovnováhu medzi vnútorným trhom, obyvateľmi únie a ochranou podnikov. No ale súčasne potrebujeme nejaké pokroky vo všetkých týchto oblastiach. Ja sa za seba môžem povedať, že niektoré z pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu sú zlepšenie, krok vpred. No a tu poukazujem hlavne na prispôsobenie textu na pravidlá UNECE a myslím, že to, čo navrhuje parlament, záver je veľmi, sa veľmi približuje návrhu komisie. V prípade ostatných bodov, športové vozidlá, nákladné vozidlá a tak ďalej, tu, to nie je, nesplňa všetko, čo chcela komisia. My sa budeme snažiť vykonávať úlohu nejakého sprostredkovateľa, budeme sa snažiť o kompromis, aj keď sa mi to zdá ťažké, že v tejto súvislosti sa dá dohodnúť medzi všetkými zúčastnenými stranami. Niektoré pozmehujúce návrhy idú jedným smerom, niektoré idú druhým smerom, niektoré sú pred nás absolútne nevyhnutné, ale na diskusiách sa ukázalo, že pozície sú rôzne. Naša pozícia aj pán Rossi hovoril o, o tom olovom priemysle. Teraz ešte k oceli. Otázka nákladom na energie. To som tiež dnes hovoril, tak som to načrtol, pretože komisár Daviniona, to bol posledný komisár, ktorý zodpovedal za ocel. No, hovoril som s ním a hovorili sme tiež o téme nákladov na energie. Tiež o tom budem hovoriť s komisárom Ettingerom Téma, téma je stále kľúčový element a treba to v každom prípade zohľadniť pri vykonávaní akčného plánu alebo v návrhu akčného plánu, e, ktorý by mal kolegy byť predložený do konca maja. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za odpoveď. Takže čo sa týka klimatizácii, tá komisia e, ten pochodiacu zmes 1, 2, 3 YF otestovala aj z reálnych podmienok s teplým motorom e, v prevádzke, tak ako to je aj na dielnici. Áno, v každom prípade naše stanovisko je také, že pre ten, túto chladiacu zmes je, toto nie je rizikovejšie ako pre ostatné chladiace zmesi alebo kvapaliny. Ale keď eh, mi vláda jednej krajiny poukáže na problém, musím si ju vypočuť, ale to neznamená, že budeme udelovať nejaké výnimky z zmenice. Ja som sa obmedzil len na to, že v lite som požiadal detaľnejšie informácie od nemeckej vlády. Ďakujem pekne. Táto odpoveď eh, No, stačí, že ste to otestovali. Borislav Slník, Francis to Pirilo Okony a, pán eh, pán Gerbrandy. Nech sa páči, pán Sonik, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku na pána Kamisera. Pán Baroza pred niekoľkými mesiacmi povedal, že ehm, že čo sa týka stanoviska, komisie na a legislatívy v tejto otázke budú, e, na, tej, na tejto otázke budú pracovať čtyria komisáre. E, pre životné prostredie, priemyslu, energetiky a hospodárstva. Takže <clears throat> ja som sa chcela opýtať, že či, to bolo, či sa to stalo skutočnosťou. Toto, bola, e, toto, bol, e, e, toto bol názor predsedu Európskej komisie, tak aby sa zabezpečila vyvážená správa. Ďakujem, François Grostet. Mm, pán komisár. Jedna poznámka, jedna otázka. Za prvé, je to záležitosť, e, v, v, v záležitosti chladiacej zmesi, tak chcem brať právo, áno. Musíme skutočne eh, vyvíjať tlak a pokiaľ by si nemecká vláda, vláda nechala pár týždňov času na odpoveď a eh, medzi tým budeme mať, ale eh, nekalú súťaž medzi jedným jediným konštruktorom, ktorý bude izolovaný v Európe a ostatnými producentami automobilov, ktorí sa budú snažiť aplikovať smernicu a ktorí nám hovoria, prečo tak nemajú s týmto, s touto chladiacou kvapenou žiadne problémy. Pán komisár, musím povedať, že budeme skutočne veľmi opatrní a budeme dbať na to, aby sme e, dospeli k istým výsledkom, ale nechceme, aby sme sa dali oklamať e, my. Takže to je poznámka otázka sa netýka automobilového priemyslu a farmaceutického priemyslu. Pri zverejnení vášho dokumentu tu o budúcnosti priemyslu. V oktobri 2012 ste navrhli, aby sa inicioval strategický program na zlepšenie konkurencie schopnosti farmaceutického priemyslu. Môžete nás, ho, nás informovať o stave veci a či sa vytvorila špecifická skupina na túto tému. Možno, že by sa na ne mohli podielať aj poslanci. Ďakujem, pán kolega Piralo. Ďakujem, pán predseda. tá ja, veľmi, ja si veľmi vysoko vážim rozhodnosť pána komisára e, pri aplikácii, pri presadzovaní tejto smernice, ktorá má platiť 1. januára tohto roku. Mm, aj e, tie jasné slova, ktoré nám poskytol, že nie je tu žiadne predlženie moratória, žiadne posuny, ja to absolútne podporujem. A myslím si, že aj náš výbor to podporí. Urobili ste to dobre, odvedli ste dobrú prácu, pán komisár, keď ste zohľadnili aj izolovaný prípad bez toho, že by ste boli ustúpili, tak ako ste sám povedali. Keď by ste boli postupovali inak, tak by e, sa boli vlastne nepriamo sankcionovali tí, ktorí sa pridržajú legislatívneho podkladu. A myslím si, že tu musíme e, sa skutočne veľmi rozhodne postaviť za dodržiavanie smernice a že sa nachádzame na správnej ceste, čo veľmi jasne vyjadril aj pán komisár. Ďakujem, hovorí pán predseda. Um, pani Sokony, pani Okony, pardon, pán komisár, bolo povedané už mnoho vecí. My sme videli, ako sa od roku 2008 niekoľko miliónov pracovných miest e, zrušilo v automobilovom priemysle, že konkurencia schopnosť sa skutočne veľmi mení a prahové krajiny za, začali byť veľmi dôležité pre celosvetové hospodárstvo. A musím povedať, že my ako Európska únia, že my ako komisia a parlament, my musíme e, podporovať zelené hospodárstvo, zelený priemysel a zelený ekonomický rast. Isté, tí, ktorí nám môžu dovoliť opätovne dosiahnuť ekonomický rast. Pán komisár, sú tu niektoré hospodárske aspekty e, týkajúce sa výskumu, vývoja a, in- a inovácií. Je potrebné podporovať projekty aj v rámci, v rámci mm, regionálneho rozvoja v oblasti RFRE. Máme veľké množstvo projektov. Máme európsku agendu to je mimoriadne dôležité. My chceme reagovať na všetky požiadavky Európskej únie. Um, ono nás to stojí pracovné miesta a nie sme schopní to zjednodušiť. Pán komisár, ja si myslím, že my musíme zjednodušiť postupy v Európskej únie. Všetko to, čo komisia v tejto kríze požaduje. My musíme urobiť niečo pre ľudí, tak aby sa veci pohli, aby sme nemuseli zatvárať naše firmy, naše podniky. My vidíme, ako sú politiky dotované a financované a nesmieme na to jednoducho zabudnúť. Hm, ďakujem. E, pán komisár Tajani e, je tu dnes a ja by som ho pozval, aby e, prichádzal častejšie, lebo e, skutočne konkurencia, schopnosť tohto e, priemyslu závisí od udržateľnosti jednotlivých odvetví. Vy ste povedali, že narastli ceny zdrojov o 300% za posledných 10 rokov a že v predchádzajúcich eh, dekádach eh, sa pozornosť zameriavala na produktivitu práce, ale eh, teraz už je to skôr teda produktivita výskumu a v nadchádzajúcich rokoch to bude najmä hm, práve táto produktivita. Efektívnosť zdrojov, to je jedna z takých mojich základných otázok. A tie návrhy ktoré prichádzajú od komisie EcoDesign, e, podpora pre e, design, e, zdaňovanie na základe dopadu na životné prostredie a podobne. Toto sú všetko veci, ktoré sa akýmsi spôsobom nedostávajú až na radu a do parlamentu. A pokiaľ ide o efektivitu zdrojov, ja by som sa chcel spýtať, či sa snažíte o to, aby sa tieto E, návrhy dostali do parlamentu aj na radu oveľa rýchlejšie než do posiaľ. E, ďakujem, pán Gebrandy. My sme sa dostali na koniec tejto druhé, tohto druhého kola otázok. A teraz, e, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, budem odpovedať pani Grostet po francúzsky. Hm? Čo poviete, aby to bolo jasné. Čo sa týka toho listu, čo, ktorý som zaslal nemeckej vláde. Ja som to veľmi jasne povedala, že tá smernica je v platnosti a to od 1. januára 2013. Tu nebudeme mať žiadne omeškanie, žiadne posunutie. Um, tú smernicu je potrebné dodržiavať a to na území celej Európskej únii. A nakoľko bolo niekoľko signálov, na nejakom e, referáte z nejakého ministerstva v Nemecku, že bol problém s bezpečnosťou pasažierov, e, tak som bol e, vnútený opýtať sa, čo sa stalo a žiadať informácie, to ale nemám. Tu, toto nesuspenduje, toto nesuspenduje účinnosť smernice, ja som sa len dopytovala, či, e, či je to problém so zdravím a životom pasažierov, či sú v ohrození. Sú e, internet texty, ktoré o tomto hovoria. Ja napriek tomu som bol donútený pýtať sa nemeckej vlády, čo sa presne stalo, stalo a požiadať ich o bližšie informácie. Ale bez ohľadu na to rozhodnutie, ktoré som pred niekoľkými e, mesiacmi urobil, a a voči tomu, tým novinám zo Štutgartu, myslím, som sa vyjadroval e, študentské e, noviny. Tam som veľmi jasne povedala, že tá smernica je v platnosti a pokiaľ sa dozviem niečo nové, e, napríklad, že sa v Nemecku predávajú auta, ktoré neodpovedajú predpisom a že to Nemecko takisto pripustí a potom e, napíšem list, nie, aby som, e, napíšem list, nie e, so žiadosťou o ďalšie informácie, ale s oznámením, že začínam vočiním postup pre porušenie zmluvy. Takže to je absolútne jasné. Myslím si, že teraz je to jasné. Tá smernica je skutočne v platnosti a musí sa dodržiavať. A teraz pani Okony, takisto vám odpoviem po francúzsky, čo sa týka tej administratívnej otázky. Súhlasím s vami. Ja som sa pokúsil poukázať na to, že v rámci REACH sme znížili daňový tlak. Toto vyplýva z tých čísel, ktoré máme k dispozícii z malých a stredných podnikov, ktoré sa registrujú. Ale ECHA, tá e, agentúra pre REACH je povinná vysvetľovať celý ten postup vo všetkých jazykoch. To znamená, že musí využívať všetky jazyky EÚ na poskytovanie interna, e, informácií. Pardon, na toto umožňuje malým a stredným podnikom, aby sa dostali k príslušným informáciám. Ehm, čo sa týka zníženia administratívnej záťaže, tu máme takisto, toto je takisto prepojené s eh, jednoduchým financovaním, to je Horizon 2020, program COSME. A my sme tu mali takisto ten prípad Marco Polo. Tu mal na starosti komisár pre dopravu. Pri všetkých verejných obstarávaniach, pri všetkých akciách, kde sa využíva a vydáva um, ju finančné prostriedky uh, Európskej únie a komisie, tak tu všade máme nasadené pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú aj kontrolou. Toto je naša priorita. Samozrejme, snažíme sa znižovať administratívnu záťaž vo všetkých oblastiach a dúfame, že dosiahneme dobré výsledky ale my tento, e, tento angažman berieme skutočne veľmi vážne. No a teraz mi dovolte odpovedať mm, na otázku Apple zo strany pána Gebrandio, aby som e, sem chodil častejšie. To robím veľmi rád. Vy viete, že ja som sám bol predsa poslancom Európskeho parlamentu. Bol som tu 15 rokov a je pre mňa vždy radosťovať česťou diskutovať s mojimi bývalými kolegami ja mám štyri výbory, s ktorými mám dočinenia a v podstate som <laughs> veľmi často v parlamente. Ale dobre, teraz ešte na tému ekodizajn a efektivita zdrojov. Je tiež téma, ktoré ste sa dotkli. Dobre, tu budem hovoriť s mojimi kolegami. E, či sa tie prezentačné strany dajú pos, posúriť, čo sa týka ekodizajnu z mojej strany, tak to je jasné, že v niektorých eh, prípadoch je trochu dlhý proces ratifikácie. My sa samozrejme snažíme, aby sa vypracovali spoločné štandardy, ktoré budú k dispozíciu pre jednotlivé kategórie produktov, o ktoré tu ide. My samozrejme by sme boli radi, keby to išlo rýchlejšie. Uh, ale samozrejme musíme do toho celého procesu involovať príslušné stránky a príslušné subjekty. No. Myslím si, že prijatie tejto smernice by sa malo uskutočniť v priebehu tohto roku. Máme pracovný plán pre rok 2012 až 2014. Ten sa prijal a odsúhlasil. Tu sú prvé produkty, ktoré majú dočinia s energiou, okna, strechy a tak ďalej. Myslím si, že to, to je posolstvo, ktoré je pozitívne pre všetkých. No a potom otázka pána Sonika energetické témy. Áno, ja som o tom takisto diskutovala s pánom Oettingerom, my veľmi úzko spolupracujeme, pretože priemyselná politika samozrejme nie je možná bez toho, aby sa zohľadnila energetická politika, ale samozrejme momentálne nemám žiadne nejaké precízne informácie a v každom prípade vám pošlem, vám zašlem príslušnú informáciu. Ja som členom takého bratstva, tak povediac, keď sa to dá takto vyjadriť. A e, ja budem konzultovať na našom grémiu a dávam e, príslušnú informáciu. Potom ešte niečo, čo, o čom hovorila pani Groste, toto je pracovnej skupine. Áno, máme e, pracovnú skupinu, ktorá pracuje veľmi transparentne. Je to ja nemám problém e, poskytovať informácií poslancom, ale v každom prípade si musíme byť vedomí toho, ak ako sa budú rozhodovať, ako sa bude rozhodovať a o účasti poslancov Európskeho parlamentu na práci v pracovných skupinách a povedzme v komisii. Samozrejme, ale ja by som tam rád mal e, aj ďalších zúčastnených, ktorí napomôžu nájdeniu riešenia. Myslím si, že som teraz odpovedal všetky otázky, pokiaľ by boli ďalšie problémy, a témy, tak vám budem rád počúvať, ale samozrejme <clears throat> teraz už prekročujeme čas. Áno. Problémy, riešenia, možnosti. Takže vítajte tu doma v Európskom parlamente, v inštitúcii, ktorá má cez 700 členov, ktoré pracujú pre dobro európskych občanov. Vy ste, myslím, veli, pracovali v mnohých e, výboroch. Vy ste to a, a vy viete, že sme pred obrovskou výzvou. My sme sa už o tom e, o tom bavili. Ja nechcem používať cudzie slova, lebo to ťažko našim občanom vysvetľuje, ale ja chcem, aby naše hospodárstvo bolo udržateľné, aby sme ho v tomto smere zrenovovali, obnovili. E, takže ešte raz, pán komisár, ďakujem vám, že ste tu boli a ďakujem vám za výmenu skúseností. Ja, jetzt geht es weiter nach dem Tagesordnungspunkt. Teraz eh, po bode číslo 11 výmene názorov s pánom Tajaným sa dostávame k správodajcovi eh, pre správo inovácie pre udržateľný rast biohospodárstvo pre Európu. A kolega Paolo Bartolozzi je spravodajcom tejto iniciatívnej, tejto iniciatívnej správe. Dostane slovo. Počkáme, kým tí, ktorí sa nechcú zúčastniť tejto diskusie, opustili miestnosť a aby kolega mal hodné podmienky na prezentáciu svojej správy. Ďakujem. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem, pán predseda. E, vážené poslankyne, vážení poslanci, e, pred nejakou dobou Európska komisia prijala oznámenie o inováciách pre udržateľný rast biohospodárstva v Európe. Išlo teda o definovanie stratégie na pomoc európskemu hospodárstvu, aby bola, bolo viac konkurencieschopné a, a aby jeho vývoj bol udržateľný aj párov v tvár tých nasledujúcim 40 rokom. E, narastajúci počet obyvateľov a zvyšovanie energetickej náročnosti a energetické zdroje nás nutia k tomu, aby sme uvažovali o nových spôsoboch výroby a spotreby. A toto je zároveň aj príležitosťou. Biohospodárstvo môže byť skutočnou príležitosťou. A moja správa sa zamýšľa nad týmto. Chceme hospodárstvo založené na udržateľnom využívaní biologických, e, biologických e, zdrojov. Chceme výrobné procesy, ktoré sa zakladajú na bioproduktoch e, a Chceme udržateľný rast, chceme hospodárstvo, ktoré je inovatívne a ktoré je inteligentné a to môže poskytnúť odpovede na tieto nové výzvy a môže takisto podporiť aj e, rozvoj vidieka mm, a samozrejme e, aj zároveň e, dostať aj z emisie skleníkových plynov na udržateľnejšiu rovinu a umožniť plnenie dlhodobejších priemyselných e, stratégií. Stratégia pre biohospodárstvo môže byť spôsobom, ako znižiť našu závislosť od fosílnych palív a môže takisto byť zdrojom potravín e, a takisto aj e, pracovných príležitostí. Máme asi 2 miliardy eur, ktoré sú vyčlenené na vytváranie pracovných e, príležitostí v nasledujúcich niekoľkých rokoch. A ja len vítam e, oznámenie komisie, o ktorom som hovoril, a najmä tento duch, iniciatívny duch a e, ten, to prepojenie medzi jednotlivými sektormi, disciplínami, ten akčný plán je súčasťou udržateľnej stratégie a Takisto sa domnievam, že investovanie do tohto sektora znamená investovanie do budúcnosti. Európa má povinnosť angažovať sa v tejto oblasti. Musíme využívať súčasné kompetencie a infraštruktúry na tento cieľ. Musíme zvyšovať inováciu, pracovať na inovácii, e, využívať vedecký výskum v tomto sektore, lebo vedecký výskum má pozitívny účinok na trh a môže to všetko urýchliť. Je potrebné vytvoriť základ pre jasné a stabilné normy a štandardy a musíme mať akýsi celistvý prístup tak, aby všetky politiky boli koordinované práve v v nadväznosti na biohospodárstvo. A je zároveň potrebné uplatňovať viacúrovňový prístup, výmenu eh, informácií na eh, národných, nadnárodných, na nadnárodnej, lok, národnej a lokálnej úrovni. Samozrejme aj univerzity môžu k tomuto prispieť, eh, vytvárať v podstate a využívať ten synergický efekt pri výmene informácií na celom teritóriu a takisto je dôležité do tohto všetkého zapojiť občanov. Tí si musia byť vedomí toho, čo sa dá dosiahnuť v tejto oblasti. O tom hovorí aj akčný plán komisie. Je potrebné zabezpečiť, aby sme mali nástroje, aby e, nástroje na podporu e, investícií do priemyslu treba potlačiť byrokraciu a prieťahy byrokratické, ktoré spomalujú e, celý proces. Treba prísť so stimulmi, e, daňovými stimulmi, e, ktoré posilnia rolu biohospodárstva. No a priemyselné infraštruktúry by mali obsahovať aj biorafinérie, ale viac synergií aj medzi priemyselnými hráčmi a miestnymi výrobcami, Využívanie biomasy je takisto e, aktuálne v tomto kontexte. To všetko prinesie veľký pokrok v oblasti inovácií a konkurencieschopnosti a pomôže to takisto aj e, e, v podstate pri rekultivácii Eh, a opätovnom využívaní pôdy, ktorá sa momentálne nevyužíva napríklad na, na vidiecky, vo vidieckých oblastiach. Chceme teda skutočne zaangažovať všetkých eh, hráčov, všetky zúčastnené strany do toho nového hodnotového, reťazca a vytvárať teda akýsi typ partnerstva. A toto partnerstvo by mohlo eh, umožniť prekonanie rôznych prekážok a umožniť realizáciu projektov, ktoré by sa takto dostali na trh. Musíme prekonať riziká a skutočne ponúknuť stimuly aj na dovoz eh, vedomosti a informácií z krajín mimo Európskej únie tento text eh, zdôrazňuje dôležitosť koordinovania tohto všetkého zo strany všetkých zapojených aktérov. aktérov. A hovorí sa tu aj o ďalších opatreniach eh, zabezpečujúcich pokrok v tomto sektore. Chceme samozrejme, aby európsky priemysel rástol. Ďakujem pekne, teraz slovo dostávajú tieňoví spravodajcovia. A chcel by som vás požiadať eh, o maximálne dve minúty, aby sme si mohli vypočuť ešte komisiu. Ale aj spravodajca mal ešte možnosť zareagovať na otázky. Judith Merkis, ďakujem veľmi pekne. Toto je myslím veľmi dôležitá téma, pretože vieme, že fosílne paliva sú čoraz ich čoraz obmedzenejšie a treba nájsť alternatívne riešenia, aby hospodárstvo ponúka dobré možnosti, môže to byť na to silou rastu a zamestnanosti v Európe. A tiež môže poskytnúť odpoveď na tie najväčšie spoločenské a sociálne výzvy, ale treba byť pozorný, pretože môže tu vzniknúť účinok, že budeme vyrábať a spotrebovať na biobáze, ale budeme len nahrádzať konečné materiály biomateriálmi, ale v prípade biopaliu sme videli, že to možno nie je ten najsprávnejší e, nástroj, pretože využívame materiály, ktoré by sa mohli využiť lepšie inde. Takže čo potrebujeme na to, aby sme zaistili, že nás budeme náležite využívať biohospodárstvo, potrebujeme dobré politiky EÚ, e, rovnaké podmienky, dlhodobý prístup a udržateľné kritéria. Čiže myslím, potrebujeme prejsť k správnej hierarchii na to najlepšie využitie biomateriálov istým kaskadovým systémom. Rovnako musíme zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty biohospodárstva a zaistiť, že pre druhú generáciu paliu jasne povieme, na čo to bude využívať. No a po tretie, v tých programoch, o ktorých hovorí spravodajca, s tým súhlasím, treba zaistiť, že tie programy budú praktické, prístupné, treba znižiť byrokraciu. A to sme hovorili už na Unii pre inovácie, ten one-stop shop, všetko pod jednou strechou by sa mohlo vybaviť a to by veci zjednodušili, zjednodušila. na úvod. A na úvod, na záver by som chcela poďakovať spravodajci za jasný návrh správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Judith. Teraz Jan Gerbrandy. Ďakujem pekne, spravodajca. Teda pán predseda, pred desiatimi rokmi som bol na jednej univerzite v Holandsku a eh, bol som čarovnými možnosťami, ako sa využívala eh, biomasa. Poháre boli z biomasy alebo z alebo eh, črepníky, kvetináče eh, boli, vy, boli postavené alebo vyrobené z biomasy. Takže bolo to veľmi slubné. To bolo pred desiatimi rokmi. Odvtedy E, vidíme malé inovatívne spoločnosti, ktoré prinášajú nové aplikácie, ale tiež veľké e, spoločnosti, ktoré majú objekt a veľmi ambiciozne ciele. Keď si potom prečítam oznámenie komisie, a tak mi tu chýba nejaká tá naliehavosť. E, vôbec si nevšimajú tieto obrovské príležitosti v jeden z najslupnejších oblastí pre hľadanie udržateľného rastu. A myslím, že to je skutočne hamba. V správe množstvo dobrých bodov, ale mne tu chýba tá naliehavosť celé situácie a energia robí rozhodné kroky vpred. A ja mám pár pripomienok. Myslím, že treba viac zdôrazňovať je kritérium udržateľnosti, tak ako povedal pani Merkies. Musíme hovoriť o kaskadovej pyramíde, využívanie produktov z biomasy, to sú dôležité no, body. No a mne sa veľmi páči akčný, plán, akčný plán pre biohospodárstvo, ale aj napriek tomu myslím, že tu chýba tá naliehavosť, aby sa Európa stala globálnym e, lídrom. A istotne mám záujem predložiť pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pánovi Bartolaciemu za vynikajúcu správu. Tu viacero bodov, ktoré som chcel sám predložiť. Takže som presvedčený o tom, že toto bude dobrý príspevok k dobrej európskej politike. Na túto tému ďakujem. Ďakujem pekne, Jan. A za kolegyňu sa tu hasi. Vystúpi kolega Bas Eichhout. Ďakujem pekne, predseda. Zdá sa, že toto je tu taký holandský krúžok, ale možno, že keď hovoríme o biohospodárstve, eh, tak eh, zistíte, že mnohé z holandských spoločností sú v tejto veci aktívne. Takže vidíme potenciál, ako sa zbaviť eh, v závislosti na fosilných palivách využívaním priamo biomasy. Takže vidíme to aj z tej zelenej perspektívy, ale teraz trochu kritika na adresu oznámenia komisie a možno aj adresu spravodajcov, e, ktorý hovorí, že je to dôležité pre rast Európy. Nuž e, v názve správy sa hovorí o udržateľnom raste, takže jedna z kľúčových vecí je, či biomasu budeme využívať udržateľným spôsobom. A jedna z veľkých, veľkých problémov biomasy je, že to bude zdroj, ktorý v budúcnosti tiež sa minie. Už teraz sa ho nie je veľmi veľa. Sú tu, sú tu obavy z hľadiska biodiverzity, čiže je to zvláštne, že v správe sa o biodiverzite nehovorí vôbec. Takže ak všetci začneme využívať biomasu na biohospodárstvo, musíme to robiť udržateľne, musíme to robiť eh, za udržateľných eh, podmienok, ktoré nám poskytuje zem a to je kľúčové, keď hovoríme o biohospodárstve. Takže to hovoril to aj Judita, tá kaskádová, kaskadový systém je veľmi dôležitý. Momentálne vidíme, že väčšina biomasy sa používa v veľkých objemoch v energetickom sektore. Máme dokonca ciele využívania biomasy pre energetický sektor. To je samozrejme veľmi veľký problém a treba byť prísny a nemôžeme podporovať neefektívne využívanie biomasy v uholných elektrárniach, teplných elektrárniach, pretože to, to, to, že pod, podpora. Takže tieto otázky sú veľmi dôležité a tiež musíme využívať odpad z biomasy. To je tiež veľmi dôležité. Takže na záver podporujeme biohospodárstvo z princípu, pretože a to môže skončiť závislosť na fosilných palivách, ale musíme to využívať udržateľne, udržateľne a využívať biomasu tam, kde máme najvyššiu pridanú hodnotu. Nie v neefektívnych teplných elektrárniach. No a ja musím povedať, že kolegovia z Holandska už využili takmer 15 minút rečníckého času. No už by sme však nezastavili hodinu, preto je tu 5 minút. Dobre. A slovo dostáva teraz kolegyňa Anna Rozbach, ktorá zastupuje všetkých ostatných kolegov z ECR. Je tu sama, takže Anna zastupuje Miroslava Úzkeho, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne. Je úplne správne, že ja zastupujem kolegu Auského a aj sama mám pár pripomienok. Kolega Auský by chcel povedať, že rozšírenie akčného plánu. Čo rozprávať sa, sa dá privítať na vzdelávací program jeho biohospodárstve na úrovni členských štátov, lokálnej alebo regionálnej úrovni mal byť takéto bližšie občanom a Môže to byť prispôsobené lokálnym podmienkam. A ďalej chceme podporiť tiež prostriedky na zmenu súčasných výrobných postupov PPP partnerstva, súkromný sektor by mal prinašať tvorivé myšlienky, no a tešíme sa, že sa hovorí o posilnení schopnosti priemyslu. No a osobne ma teší, že lepšie sa sústreďuje na zhodnocovanie našich odpadov. A teraz moje vlastné pripomienky k tomuto. Ja sa veľmi teším z toho, že komisia túto tému vedie, e, berie tak e, vážne. 5 generálnych riaditeľstiev sa do toho zapojilo. Samozrejme, treba uznať, že Európa a zvyšok sveta čoraz viac trpí nedostatkom zdrojov. A to sa v budúcnosti bude ešte prehlbovať. No a preto by sme sa mali snažiť súroviny využívať oveľa lepšie, väčšou úctou a som rada, že posilnenie konkurencie schopnosti priemyslu štátov je dôležité, ale hlavne biologicky to treba robiť. Kolega Gerbrandy, Švédsko je tiež veľmi zaujímavá krajina, keď ide o bioinovácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Anna Rozbach. No a teraz som slova kolegyňa Anderson za GUE. E, ďakujem. Chcela by som spravodaj poďakovať e, za e, túto hm, správu. Mám určité výhrady k prístupe komisia jeho k biohospodárstvu. Myslím, že by sme nemali používať jedno jediné riešenie E, na všetky problémy. A mali by sme teda predtým, než urobíme nejaké rozhodnutia o biohospodárstve, skutočne otázku, tú problematiku preštudovať hĺbšie a stanoviť si priority a stanoviť aj e, e, v podstate e, určité hranice alebo limity pre využívanie napríklad technológií GMO a ospravedlňovať to povedzme záujmom obyvateľstva, lebo to môže byť pomerne nebezpečné. Um, napríklad obyvateľia Európskej únie nemajú moc uh, veľký apetít na konzumáciu takýchto geneticky modifikovaných uh, plodín. Hm, takže to všetko totiž môže ešte e, viesť napríklad k nárastu výskytu určitých ochorení a podobne. Musíme byť veľmi opatrní, keď teda uvažujeme o biohospodárstve a o, musíme uvažovať aj o potenciálnom riziku napríklad GMO jednoducho e, treba e, skutočne na toto všetko pamätať a mm, nemali by sme teda e, mm, tomu pristupovať takým zjednodušujúcim spôsobom. Ďakujem vám. Ivkuši. Ďakujem, predseda. Ehm, čo sa týka oznámenia komisie pred, spred pár týždňov a k tejto správe, tak eh, musím povedať, že eh, je potrebné zlepšovať životné prostredie, mať menej emisí CO2, ale vidíme tu aj istý rozpor bio je in, máme to už viac ako 20 rokov, všade sa napíše udržateľný, trvalo udržateľný, ale biologická, biofyzická pravda tejto planéty. E, vieme, že sa tu toho veľa neurobilo od 92. roku, povedzme, skôr naopak e, keď si zoberiete e, to znenie, to oznámenie, to oznámenia a správu komisie, tak uvidíte, že sa volila retorika, ktorá je taká veľmi produktivistická. Je to trošku, je to trošku už také hrboľaté, ale uh, E, teraz sa hovorí e, o produktivizme, trošku zeleno zafarbenom. E, my by sme mali urobiť skutočne z nášho výboru isté, isté, vý, isté návrhy. Mali by sme sa postarať o to, aby sa hovorilo o, aby sa jasne povedalo, že tie biopalivá boli absolútnym flopom tak e, tak ako kolegyňa z Irska povedala, tak máme tu absolútny príklad toho, čo e, <laughs> ja mojou skôr takou jednoduchou retorikou poukazujem v mojej utilistickou, e, je to utilistická verzia ja jednoducho chcem iné hospodárstvo a nie takto. Dobre, teraz prejdeme ku komisii a je tu pán Balci, myslím, s komisie. Chcete k tomu niečo dodať? Nie. Je tu pani Balci z Digi pre výskum a inovácie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda vážení, e, vážené poslanky, neposlanci, vážení členovia komisie, e, e, vážení členovia výboru, mm, vítame váš záujem o naše oznámenie týkajúce sa biohospodárstva a takisto aj Mm, správu a stanovisko vášho ehm, spravodajca. Toto všetko vedie k zvýšeniu konkurencie schopnosti a k vytváraniu nových pracovných miest a k udržateľnému ehm, hospodárskému rastu v Európe. Ehm, biohospodárstvo je postavené na efektívnom využívaní biologických zdrojov udržateľným spôsobom a pri v súčasnom respektovaní sociálnych politik. Výrobné systémy sú založené na funkčných ekosystémoch. Chceme využívať e, nové e, e, výrobné postupy, ktoré stavajú na tom kaskádovom efekte. Chceme toto rozšíriť aj rahnúť aj e, vidiecké oblasti. Takže komisia ďakuje parlamentu za podporu pri snahe o implementáciu stratégie pre biohospodárstvo a prostredníctvom alebo v rámci a to všetko chceme teda realizovať v rámci stratégie do roku 2020. V správe sa hovorí aj o potrebe e, využívať synergické efekty medzi E, synergické efekty e, medzi e, ja som za to, aby sa koordinovali tieto snahy, a to nie len na európskej, ale aj lokálnej, regionálnej úrovni. A to tiež nie len v oblasti výskumu a vývoja, ale aj tak, ako sa v správe uvádza. Je to potrebné vytvárať nové kompetencie, nové, nový know-how, aby sa vytvárali, tak aby sa vytvárali e, nadsektorové iniciatívy a nové druhy vzdelávania. Je to potrebné, aby sme vytvárali nové akcie, aby sme mohli robiť spraviť kvalifikované rozhodnutie a zapojiť, a zapojiť občanov do rozhodovania o bioekonomii. Komisia chce počiaknúť strategický význam takýchto um, akcií, predovšetkým čo sa týka nových biologických produktov. A v tomto zmysle a za týmto účelom zohráva uh, v rámci prenosu know-how úlohu tiež um, verejno uh, verejno-súkromné partnerstva. Toto partnerstvo by mohlo priniesť skutočný, e, skutočnú pridanú hodnotu k novým e, hodnotovým reťazcom, predovšetkým v oblasti nových bioproduktov. Okrem toho mi dovolte povedať, že komisia pred krátkým časom iniciovala projekt na observat na monitorovanie bioekonómie, chceme, za, my za, chceme do toho involovať aj širšiu verejnosť, chceme vytvoriť stimuly, nástroje, e, tak, aby sme vytvárali udržateľnú bioekonómiu, aby sme vytvárali udržateľné biohospodárstvo, tak aby sme podporili, tak aby sme podporili um, rozvoj um, a rast ekonomie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán eh, spravodajca, chcete odpovedať na príslušné otázky, prípadne poznámky? Áno, ďakujem kolegom, ktorí sa prihlásili o slovo, pre všetkým tieňovým správodajcom za ich príspevky a komentáre, ktoré, ktoré um, poskytli. Niektoré, s niektorými sa môžem stotožniť a ja podstate mám tiež pár e, návrhov, ktoré môžem zapracovať, e, napríklad pani Merkes, mm, napríklad ten one-stop shop alebo určité politiky pre malé a stredné podniky. Toto je mimoriadne dôležité, e, aby sme to zapracovali do takejto novej politiky. Áno, ja môžem zdieľať tie názory, ktoré počerkovali, že toto je mimoriadne, že je mimoriadne dôležité vytvárať konkrétne stimuly práve v bioekonomii a biopolitiky. Ja som sa o to pokúsil, neviem, či sa mi to úplne podarilo, ale môžeme to ešte posilniť a zintenzívniť e, v mojom návrhu. Ja som sa pokúsil, tak ako som ten návrh teraz predložil, poukázať a počiarknúť aj nutnosť a potrebnosť tejto politiky. Ja som toho názoru, že nám to skutočne ponúka šancu um, posilniť a posunúť ďalej reindustrializačný proces v Európe a vytvára to skutočne nové šance a možnosti pre bioekonómiu. E, táto môže tomto sektore znamenať pre naše podniky e, z, zlepšenú alebo zvýšenú schopnosť e, aj oproti iným sektorom. A pretože, preto si myslím, že všetky iniciatívy, že všetky stimuly by sa mali zapracovať toto môže znamenať skutočne obrovský krok dopredu pre Európu, e, ktorý bude spojený s potrebou a s nutnosťou, s nutnosťou vytvoriť iný druh ekonomického rastu, ktorý bude viac vo vyššej miere v súlade so životným prostredím v, zmysle, a v zmysle takého udržateľného ekonomického rastu, myslím si, môžeme na tom pracovať. No a v tomto rámci ehm, môžeme hovoriť o problémoch, ktoré sme teraz nadniesli. Um, toto si myslím sa môže zavracať aj do toho, do správy o Indii. Možno, že sa to a myslím, že sa to môže ešte viacej akcentovať v tej mojej správe. No, celkovo myslím si, že Európa už trošku pokrivkáva. Musíme sa skutočne snažiť, aby sa niečo udialo a komisia musí skutočne realizovať veľmi konkrétne stratégie a politiky. Doteraz sme sa obmedzili len na podporu výskumu a vývoja, podporovali sme vypracovanie štúdií na tému bioekonomie, bio ale teraz musíme jednoducho mať konkrétne šance, konkrétne možnosti, ktoré E, ktorými dosiahneme tú operatívnu fázu. Tomu znamená, musíme to všetko dostať na trh, bližšie k spotrebiteľov a užívateľom a naštartovať konkrétne iniciatívy, konkrétne proločné procesy, ktoré budú pôsobiť týmto smerom a ktoré budú v skutočnosti znamenať inú kvalitu a prinesú inú kvalitu ako doterajší, eh, doterajšie východiska priemyselnej politiky. Nuž a dovolte mi, aby som poznamenal, že som rád k dispozícii. Možno, že eh, niektorí kolegia budú potrebovať ešte niečo vyjasniť. Samozrejme som ochotný o tom diskutovať aj v tej ďalšej fáze eh, pri podávaní pozmeňujúcich návrhov. Si myslím, že budeme skutočne v stave predložiť také kompletné, také kompletné východisko a e, posunúť sa v diskusii ďalej. Áno, tie, vy ste to už hovorili, pozmeňovacie návrhy 27. marca môžeme, do 27. marca budete e, môcť podávať e, pozriace návrhy. Do 29.5. 29. budeme hlasovať e, v, vo výbore a v júni plánujeme hlasovať v pléne. E, želám vám všetkým príjemný večer. Zajtra sa všetci uvidíme o 10.00, len koordinátori prídu o hodinu skôr. Takže prerušujem zasadnutie. Príjemný večer.